Okay, doesn't matter. I can take this one. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Vážení kolegovia, vážené kolegyne. Vieme, že plenárne zasadnutie sa práve končí. Skončí sa o minútu, o dve. Takže môžeme hneď začať, pretože je 19.03. Vítam komisára, dezignovaného komisára a dezignovaného podpredsedu komisie Maroša Ševčoviča na vypočutí. Dúfajme, že je to jeho posledné vypočutie tento rok. Sme tu dva výbory, výbor Envy a ITRE. A za posledné tri týždne sme, sa, sme si už zvykli na spoločné vypočutia. Možno by sme sa aj v budúcnosti mali takto častejšie stretávať, nie len počas e, vypočutí, ale aj pri iných príležitostiach. Vítam všetkých kolegov, všetky kolegyne z výborov NV a ITRE. Vítam aj zástupcov verejnosti, európskej verejnosti. Toto je otvorené vypočutie verejne prístupné vypočutie môžu byť prístomní aj zástupcovia priemyslu alebo mimovládnych organizácií a iných združení. Chcem takisto poznamenať, že táto diskusia sa prenáša naživo na webovej stránke Európskeho parlamentu. Vítam preto aj všetkých e, divákov a poslucháčov, ktorí nás sledujú cez internet. Pán Ševčovič už mal vypočutí ako dezignovaný komisár pre oblasť dopravy a vesmíru. Pred výborom pre dopravu ITRE tam bol iba asociovaný výbor a Oba výbory sa vtedy zhodli, že pán Ševčovič je kvalifikovaný na to, aby sa stal členom kolegia komisárov. Takže prvá otázka bola zodpovedaná pozitívne. Chcem ešte dodať, že dnes sa budeme sústrediť preto na nové portfólio pána Ševčoviča, dezignovaného podpredsedu Európskej komisie. Jeho portfóliom bude e, energetická únia. Každý výbor je samozrejme zodpovedný za energetickú politiku špecifickým spôsobom. ITRE sa venuje napríklad úsporám energie, energetickej účinnosti, e, do, bezpečnosti dodávok alebo e, novým interkonekciám medzi energetickými sieťami a takisto e, zriadením transeurópskych sietí v oblasti energetickej infraštruktúry. Všetky tieto body, ktoré som spomenul, budú dôležitými témami, v portfóliu ďalšieho legislatívneho obdobia. A členovia výboru ITRE chcú zistiť, ako sa pán Ševčovič chce venovať týmto jednotlivým výzvam. Všetci kolegovia a kolegyne dostali dokumenty vopred, najmä list e, od predsedu komisie, ktorý popisuje portfólio dezignovaného komisára, takisto životopis pána Ševčoviča, takisto jeho vyhlásenie o finančných záujmoch a dostali ste aj e, písomné odpovede na dotazník, ktorý sme pripravili. Výbor Jury sa stretol dnes až o 18. hodine, čiže začal zasedať pred hodinou. A preto sme ešte nedostali list, alebo sme ho už dostali, takže práve mi oznámili, že ten list práve dorazil. V posledných dvoch, troch minútach sme ho dostali. A tak samozrejme ho rozdáme. Budete ho mať na stole do zajtra rána, pretože sa bude konať aj hodnotiace zasadnutie našich koordinátorov. Všetko teda je k dispozícii, tie dokumenty, ktoré som spomenul. A popre, poprosím teraz spolupredsedu kolegu Lavia, aby sa vyjadril. Nech sa páči. Ďakujem, pán Buzek. A ja by som chcel srdečne previ- privítať pána um, podpredsedu komisie, čiže dezignovaného pána komisára, pána Ševčoviča ktorý e, zastával mnoho úloh a funkcií počas svojej kariéry, napríklad na, zahraničnom, na ministerstve zahraničných vecí. Najmä v roku 2004 bol stálym zástupcom Slovenska pri EÚ. Potom sa stal nakrátko Európskym komisárom pre vzdelávanie, kultúru a mládež a v roku 2010 zastupoval e, funkciu e, podpredsedu komisie za medziinštitucionálne vzťahy a za administratíciu komisie Barroso II. V roku 2014 e, vo voľbách bol zvoleným poslancom do Európskeho parlamentu. Portfólio podpredsedu Komisie pre energetickú úniu je dôležité pre výbor e, pre životné prostredie. Najmä preto, lebo bude viesť a koordinovať prácu jednotlivých komisárov, a to komisárov pre klímu a energiu a takisto pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybolov. E, náš výbor sa dlhý čas zaujíma o ambicióznu politiku v oblasti životného prostredia a, v rám, a takisto aj pre znižovanie emisí. Je pre nás dôležitý trvalo udržateľný rast. E, podpredseda komisie pre túto oblasť musí zrealizovať energetickú úniu a takisto aj rozhodnúť sa v oblasti politiky pre životné prostredie. E, bude musieť zabezpečiť efektívny leadership a zjednotenú pozíciu EÚ e, e, v rámci medzinárodných rokovaní klimatických zmien. V Paríži sa bude totiž to konať v roku 2015 summit, ktorý by mal viesť k dohode. Takisto podpredseda bude zodpovedný za zelený rast a za to, aby Európsk, sa Európa stala svetovým e, lídrom v, trval, v inováciách a takisto aj v rámci Horizontu 2020. Pre európsku politiku v oblasti klímy je potrebné, aby sme zreformovali trh, uhlíkový trh, namie, najmä e, systém výmeny kvót. Určite kolegovia sa počas hearingu tomu budú venovať. A teraz vraciam slovo pánovi kolegovi Buzekovi. You, Ďakujem, pán kolega. Aká bude štruktúra nášho vypočutia bude rovnaká ako pred šiestimi dňami v útorok. Ale chcem ešte raz pripomenúť, e, že dezignovaný podpredseda Európskej komisie bude mať 13-minútový príspevok na začiatku a na e, záver dostane na prejav 5 minút na záver vypočutia. Po úvode, ktorý predniesie podpredseda Európskej komisie, súčasný aj budúci, pán Ševčovič, bude čas na 41 otázok, ktoré budú klásť poslanci. Skupina EFDD nebude klásť otázky. Máme tu tzv. ping-pong princíp, čiže Máme jednu, jednu minútu na otázku, dve minúty na odpoveď bez doplňujúcej otázky, čiže trojminútový slot. A prvé otázky budú klásť zástupcovia politických skupín a zvyšok e, sa bude realizovať na základe pravidla 162.1 rokovacieho poriadku. Všetkých vyzývam, aby sa pridržiavali svojich pridelených rečníckých časov máme tú toleranciu 10 sekúnd pre pána podpredsedu komisie a 5-sekundovú toleranciu budeme dávať členom, poslancom. A po tomto dodatočnom čase vypneme mikrofón, bohužiaľ. 10 sekúnd pred ukončením každého rečníckého šlo- slotu budete vidieť hviezdičku a máme tlmočenie do 23 jazykov. Prosím, e, nehovorte príliš rýchlo, pretože potrebujeme primerané tlmočenie do 22 jazykov. Samozrejme, môžete teda používať svoju rodnú reč. Pán podpredseda komisie, pán dezignovaný podpredseda komisie, poprosím vás, aby ste predniesli svoje, svoj úvodný príspevok. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, predsedovia výborov, vážení poslanci, vážené poslankyne, dáme, dámy a páni. V roku 2010 Jerzy Buzek povedal spolu so Žakom Delorom, citujem, je potrebné radikálne zmeniť spôsob, ktorým produkujeme a spotrebovávame energiu. My sme presvedčení o tom, že Európa potrebuje silnejšiu spoločnú energetickú politiku. Vo svojich politických orientáciách budúci predseda komisie Jean-Claude Juncker E, pripomenul, že potrebujeme silnejšiu úniu v oblasti energie, potrebujeme mať spoločnú politiku s určitou víziou aj e, do budúcnosti pre oblasť politických zmien. V liste od pána Junckera som dostal za úlohu koordinovať kľúčové iniciatívy, ktoré majú naplniť túto energetickú víziu EÚ. Som veľmi hrdý a je mi veľkou cťou, že som dostal do rúk túto prioritu. Politiky, energetiky a klimatických e, zmien sa dostali v posledných rokoch na e, prvé miesto európskej politickej agendy. Európa dnes musí rieši dva najväčšie problémy. Zabezpečiť energetickú bezpečnosť, máme tu krízu medzi Ruskom a Ukrajinou, to je náš kontext. A druhý cieľ, musíme bojovať proti klimatickým zmenám a musíme sa dobre pripraviť na rokovania v Paríži. Po parlamentu. Tak ako som už spomenul, na nedávnom hearingu twenty five rokov po páde železnej opony a ten rokov od zjednocujúceho rozšírenia európskej únie sa stále stretávame s negatívnymi dôsledkami tohto vyše polstoročia trvajúceho umelého rozdelenia európy ktoré sa prejavujú chýbajúcimi strategickými prepojeniami v dopravnej a energetickej infraštruktúre. a ak sme dobudovanie donedávna posudzovali najmä z ekonomického hľadiska udalosti posledných rokov urobili z tejto otázky jednu z najdôležitejších strategicko politických a bezpečnostných priorít európskej únie. chcem vás ubezpečiť že presne týmto spôsobom túto otázku vnímam aj ja a preto k nej budem pristupovať s maximálnou zodpovednosťou. vážení páni predsedovia vážení poslanci spolu s vami som kandidoval a bol zvolený do európskeho parlamentu. občania mi na predvolebných stretnutiach kládli na srdce aby sme sa v európskej únie venovali hlavne otázkam ktoré ich najviac trápia aby sa nemuseli bať o prácu aby mohli žiť v zdravom životnom prostredí a pozerať sa do budúcnosti s optimizmom a presvedčením že najhoršiu krízu sme prekonali a poučili sa z nej. takmer v každom z mojich rozhovorov s občanmi sa prejavila téma cien energií ochrany životného prostredia či dopravnej infraštruktúry. honourable members i will never forget the winter. Vážení e, páni, vážené dámy, nikdy nezabudnem na zimu roku 2009, kedy sa Slovensko ponorilo do tmy. Vyše dvoch týždňov hospodárstvo nefungovalo, továrne boli zatvorené a energia bola dodávaná iba domácnostiam a nemocniciam. Viete veľmi dobre, že Slovensko nebolo jediným štátom, ktorý sa ocitol v takejto situácii. Som presvedčený, bež, že bez európskej solidarity a bez okamžitej európskej pomoci by dopadli, dopady boli bývali hrozné. Našou povinnosťou je teda zabezpečiť, aby naši občania sa neocitli opäť v rovnakej situácii. Musíme sa poučiť z krízy. Nedávne záťažové testy v oblasti plynu ukázali, že sme teraz lepšie pripravení ako kedykoľvek predtým. Ukrajine môžeme pomôcť teraz reverznými tokmi plynu zo Slovenska, Poľska a Maďarska. A to je správne, pretože vidíme, že Rusko stále viac dodávky plynu používa ako prostriedok nátlaku a ako politickú zbraň proti Ukrajine a iným štátom, ktoré chcú pomôcť Ukrajine. A toto je neakceptovateľné. Ak mi dáte svoju podporu, budem riešiť otázky energetickej bezpečnosti s najväčším nasadením a e, môjim cieľom bude všeobecný európsky záujem. Záťažové testy ukázo- ukázali aj to, že negatívne dopady prerušení dodávok plynu môžu byť zmiernené, ak štáty spolupracujú, ak nezaujímajú iba národné pozície. Prišiel teda čas na to, aby sme vytvorili Európsku energetickú úniu tí, ktorí boli skeptickí alebo sú skeptickí um, ohľadom tohto rozhodnutia, tým môžem povedať toľko. Pred 70 rokmi zjednotená Európa bola len snom. Prekročiť hranicu medzi Slovenskom a Rakúskom bolo nemysliteľné pred 25 rokmi. Spoločná mena alebo banková únia boli kedysi nerealistické. Ale Nelson Mandela povedal, mnohé veci vyzerajú nemožné, kým sa nezrealizujú. Ako by sme teda mali tieto predstavy zrealizovať. Ako by mala vyzerať nová Európska energetická únia? Chcel by som s vami a s členskými štátmi budovať energetickú úniu, ktorá by sa opierala o 5 pilierov. Poprvé, bezpečnosť, solidarita a dôvera. Európska únia je veľkým energetickým trhom s pol miliardami zákazníkov, spol miliardov zákazníkov. EÚ dováža 53 svojej energie a to nás stojí 400 miliard ročne. Sme najväčším energetickým zákazníkom sveta. Prečo sa takto správame? Využívame našu medzinárodnú rokovaciu moc primeraným spôsobom? Sme schopní e, vyrokovať si férové ceny? Zdá sa, že nie nie sme schopní hovoriť jedným hlasom a preto prišiel čas na to, aby si Európska únia vytvorila asertívnejšiu energetickú diplomáciu. To musí byť našou prioritou. Musíme sa lepšie koordinovať, aby sme odolávali tlakom zo strany tretich štátov a aby sme sa vyhli narušeniam energetických trhov, ak tretie štáty nerešpektujú pravidlá. Ja som za to, aby sa viedla európska diskusia a aby sme sa dopracovali ko- ku konsenzu a aby sme Európskej komisii dali mandát, aby mohla rokovať v mene EÚ o e, dohodách s tretími štátmi. Budovanie tejto únie bude znamenať, že budeme musieť užšie spolupracovať s našimi susedmi a budeme musieť lepšie e, e, integrovať energetické trhy. Musíme takisto E, skúmať možnosť spoločných nákupov plynu. Musíme samozrejme e, rešpektovať pravidlá Svetovej obchodnej e, organizácie a hospodárskej súťaže, ale mali by sme sa o to pokúsiť. Máme tu ten argument, že Európa platí za energiu ročne 400 miliard eur nikto, žiaden členský štát by nemal modifikovať závažným spôsobom svoj energetický systém bez konzultácií s ostatnými členskými štátmi. Ďalším dôležitým prvkom je diverzifikácia dodávok, či už ide o e, trasy alebo dodávateľov energie. Mali by sme intenzívne pracovať na južnom koridore, aby sme dostali kaspický plyn do Európy. Musíme takisto mm, pracovať na partnerstve s Norskom a musíme takisto skúmať možnú energetickú spoluprácu s Alžírskom. Budovanie LNG terminálov takisto otvára nové možnosti dovozov. Druhý pilier konkurencieschopný a dokončený európsky vnútorný trh. Vnútorný trh bude chrbtovou kosťou Európskej energetickej únie. Toto si bude vyžadovať zvýšenie cezhraničných tokov, viac regionálnej spolupráce a lepšie prepojenú infraštruktúru. Legislatíva EÚ musí byť zlepšená, posilnená a plne implementovaná. Musíme takisto udržať konkurencie, schopnosť európskeho priemyslu a musíme zabezpečiť dostupné ceny energií pre Ehm, domácnosti, najmä tie najzraniteľnejšie. A potrebujeme takisto primeranú energetickú infraštruktúru s dobrými prepojeniami, najmä preto, aby sme mohli obnoviteľné energie integrovať do sieti a aby sme mohli zbaviť izolácie energetické ostrovy. Investičný balík pána Junkera bude môcť e, takisto financovať e, tieto nové energetické projekty. Ďalší pilier Mm, zníženie e, dopytu. My musíme upraviť náš dopyt po energii, aby sme e, mohli, aby sme boli schopní zaplatiť faktúry za energiu. Najčistejší megawatt je ten, ktorý ušetríme. Energetická účinnosť by mala byť podstatným spôsobom zvýšená do roku 2020 a aj potom. Zlepšená energetická účinnosť e, nezniži, nezvýši iba energetickú bezpečnosť, ale aj konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Plne podporujem to, čo k tejto oblasti povedal budúci predseda Európskej komisie. Štvrtý pilier dekarbonizácia energetického mixu Európskej únie. Chcem pokračovať v úspešných zníženiach objemov skleníkových plynov. Musíme mať ambiciózne ciele do roku 2030. Chcem, aby Európska únia bola svetovou jednotkou v oblasti obnoviteľných energií. V roku 2012 EU inštalovala 44 svetovej kapacity obnoviteľnej elektrickej energie. A v tom musíme pokračovať. Chceme vytvoriť viac ako 4 milióny zelených pracovných miest. Samozrejme, členské štáty aj v budúcnosti budú rozhodovať o svojom energetickom mixe. Ale na medzinárodnej úrovni musíme urobiť všetko preto, aby sme na konci roku 2015 v Paríži dosiahli dobrú medzinárodnú dohodu o klimatických zmenách. EÚ bola dlho hnacím motorom v týchto rokovaniach na úrovni OSN a to by malo tak ostať aj naďalej. A posledný pilier výskum a inovácie. Potrebujeme ďalšie investície do výskumu a inovácií najmä preto, že Európska únia musí budovať nové technológie, výkonné, ale zároveň lacné a také, ktoré produkujú málo uhlíka. Len takto budeme schopní e, splniť naše klimatické, ekonomické a sociálne ciele do roku 2030. Toto je teda tých 5 pilierov, na ktorých podľa mňa budeme schopní vybudovať odolnú, silnú energetickú úniu, ktorá bude samozrejme sprevádzaná aj vizionárskou klimatickou politikou. Jedna vec nemôže existovať oddelenie od druhej. Musíme mať integrovaný e, prístup a potom Únia bude schopná využívať aj environmentálne ekonomické výhody zeleného hospodárskeho rastu. Pán predseda, pani predsedovia e, výborov, vážené dámy, vážení páni, pred dvoma týždňami som mal vypočutie e, pre portfólio doprava a vesmír. A dnes zodpovedám otázky, ktoré e, sa týkajú energetiky. Toto portfólio som dostal minulý týždeň v stredu. Nepredstiem všetko o energetike, ale urobil som všetko, čo je v mojich silách. Pripravil som sa na toto e, vypočutie a budem sa snažiť. Som si istý, že spolu budeme počas 5 rokov schopní prispievať k bodovaniu energetickej únie tak aby sa vízia Európskej energetickej únie stala realitou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vaše úvodné vyjadrenie, pán dezignovaný podpredseda komisie. A teraz prejdeme k prvému kolu otázok v mene politických skupín. Teraz vystúpia rečníci. Ako prvý pán Karinš v mene EPP. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán Ševčovič. Ja myslím, že všetci chápeme, čo to pre vás muselo znamenať prejsť za 5 dní k úplne novému a všetko sa naučiť za tých 5 dní. Všetci vás tu veľmi dobre chápeme, tú situáciu, v ktorej sa nachádzate. Ale predsa len mám otázku týkajúcu sa bezpečnosti dodávok ako viete, a si to aj povedali, závisíme do veľkej miery od dovozu viac než miliard eur mm, denne. Ehm, sektor plynu, tam je to veľmi problematické, eh, pretože eh, sú tu komplikovanejšie otázky prepravy než v prípade ropy, takže veľmi závisíme hlavne od dávok z Ruska, pokiaľ ide o plyn. Vy sám ste spomínali, že situácia na Ukrajine je zložitá, že sa dodávky plynu využívajú ako zbraň. Čiže dve otázky v tejto súvislosti. Poprvé, podporíte ako komisár South Stream južnú vetvu plynovodu, ktorá by zvýšila závislosť od dodávok z Ruska a po druhé, ako navrhujete znížiť našu závislosť na dovoze energií z Ruska a teda zvýšiť zabezpečenie dodávok, bezpečnosť dodávok v EÚ. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kariš, za obe otázky, ktoré sú naozaj kľúčové, kľúčové pre našu budúcu spoluprácu v najbližších piatich rokoch. Nuž, poďme rovno k vašej otázke týkajúcej sa South Streamu. South Stream bol odložený a bolo to aj odôvodnené, pretože nemôžeme skrátka akceptovať to, že takýto obrovský projekt by prebehol v Európskej únii, že by to robila firma, ktorá sa nechce riadiť európskymi pravidlami, nerešpektuje ich, čiže je absolútne evidentné, že pokiaľ ide o túto otázku, sú tu dve otázky, ktoré je potrebné objasniť. Poprvé, naozaj zaviazanie sa k dodržiavaniu európskych pravidel a potom po druhé, a to je myslím, že dobre opísané aj v našom dokumente strategickom o bezpečnosti dodávok, ako by to pomohlo zvýšiť zabezpečenie dodávok v Európe? Ako by to prispelo k diverzifikácii našich zdrojov energie? No aby som bol úprimný, ja nemám pocit, že tento projekt by splňal tieto kritériá, ktoré som práve spomínal. Takže myslím si, že do budúcna politická a finančná pomoc by mala ísť podpora južnému koridoru, pretože to je projekt, ktorý je veľmi dôležitý a pomôže nám naozaj v diverzifikácii zdrojov energie. Tak sme sa dostali k strojom v Kaspickom mori, aby sme sa dopracovali k týmto zdrojom, aby sme teda boli napojení nielen na azerbajdžanské zdroje plynu, ale aby tu bola naozaj dobrá spolupráca teda ak tu bude takáto dobrá spolupráca a odvedeme dobrú prácu, e, tak e, môžeme nadviazať úzke vzťahy aj s inými krajmi, s Turkmenistanom v tejto oblasti. Takže ja navrhujem ísť cestou diverzifikácie a urobiť, čo je v našich silách preto, aby sa nám podarilo spustiť projekt Južného koridora, čiže naša politická podpora aj tá finančná by mali správe Južnému koridoru. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz mene SAD pani Van Brempt. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pán komisár, trošku som prechladnutá, takže e, môj hlas je trošku iný ako zvyčajne. Možno hovorím trošku potiššie. Mám otázku k Energetickej únii ako také. Ako viete, už sú tu rôzne výklady. Na jednej strane nejaké úplné minimum, pokiaľ ide o závislosť od Ruska, aby sa znížila, ale to nám nestačí takéto minimum. Keby sme trval iba na tomto minime. Vy ste hovorili o typických pilieroch a ja si myslím, že tieto pokrývajú väčšinu z toho, čo my považujeme za energetickú úniu. Takže zameriam sa na dve konkrétne otázky. Poprvé, tých 5 pilierov, keď sa na ne pozriete, čo by mali byť tie kľúčové priority a aké budú konkrétne opatrenia, ktoré vy príjmete v najbližšom roku? To sú moje dve otázky. Ďakujem pekne, pani poslankyňa, ďakujeme za tieto otázky. Myslím si, že pokiaľ tieto priority v e, v niektorých prípadoch môžeme plánovať a spolupracovať, v prípade iných, skrátka sa musíme radiť tým, čo príde, prispôsobiť sa na to, čo sa bude diať. Čiže musíme vyčkať na to, ako dopadnú rokovania zajtra. Podpredseda Oettinger bude rokovať s ukrajinskými a ruskými zástupcami, takže dúfam, že sa nám podarí predísť nejaké ďalšej dráme, pokiaľ ide o plyn a jeho dodávky na zimu do Ukrajiny alebo do východoeurópskych krajín. Takže ja mám trošku obavy, že by tu mohla vystať taká okamžitá priorita, s ktorou by sme sa museli popasovať. No, ale keď odhľadneme od tohto, keď sa na to pozrieme zo strategického hľadiska, tak myslím, že najlepším prístupom by bolo všetky tie piliere posúvať vpred spoločne. Takže ja dúfam, že vo štvrtok Európska rada príde s ambicioznými rozhodnutiami. Zajtra budem komisiu zastupovať na Rade pre všeobecné záležitosti. Dúfam teda, že tá rada vyvrcholí e, nejakými e, konkrétnymi závermi, lebo je to taká príprava na ten štvrtok. No a e, potom samozrejme bude potrebné spustiť legislatívne plánovanie, ako celý ten balík zaramcovať legislatívne. No a potom do jary budúceho roka budeme musieť pripraviť našu rokovaciu pozíciu na Paríž. Toto je tiež dôležitá vec. A aj proces výberu projektov, pokiaľ ide o Connecting Europe Facility, aj toto už celé prebieha a musíme naďalej pokračovať vo verejnom obstarávaní a vo výbere aby sme zvolili tie najlepšie, najšpičkovejšie produkty. A tiež musíme konať oveľa razantnejšie, pokiaľ ide o otázky vnútorného trhu, lebo veľmi dobre viete, že sme sa dohodli už pred istým časom, že roku 2014 budeme mať energetický trh, že už bude završený v Európskej únii a viete, ako to vyzerá, že sa to bohužiaľ neudeje do konca tohto roka. Takže myslím si, že je naozaj potrebné napredovať radšej rýchlejšie než pomalšie a dokonca aj určité porušenia, porušenia tresta. Ďakujem pekne. A teraz e, pani Gerling za ICR, e nech sa páči. Dobrý deň, pán Ševčovič. V novej štruktúre pána Junkera je veľmi dôležitý podpredseda, aj pokiaľ ide o kontrolu práce jednotlivých komisárov, aby to celé bolo naozaj súdržné, Eh, pokiaľ ide o nejaké konkrétne nápady toho, ako to má fungovať, zatiaľ sme toho veľa nepočuli. Takže ja by som vám dala jeden príklad. Eh, parlamenty sa zaoberajú emisnými eh, limitmi. Toto je veľmi dôležitá vec, trápi to európskych občanov a aj pokiaľ ide o mm, globálnu scénu. Máme tu dve také paralelné e, cesty. E, na jednej strane znižovanie emisí mm, skleníkových e, plynov, potom máme tu legislatívu o kvalite vzduchu, ale žiadna synergia tu nie je, tie ciele sa nedoplňajú, tie milníky nie sú rovnaké. Členské štáty musia splňať také ciele, onaké ciele, čiže to nemôžeme nazvať better regulation. Čo s tým urobíte? Ďakujem pekne, pani Kirling. Ja si myslím, že ste situáciu opísali naozaj veľmi dobre. A povedal by som, že toto práve je jeden z dôvodov, prečo pán Juncker zmenil štruktúru komisie. Táto nová komisia mm, takýmto spôsobom e, takúto individualistickú mentalitu prekoná a budeme musieť spolupracovať od samotného začiatku oveľa užšie. Nielen komisia ako taká, ale jednotlivé zložky, oddelenia. E, čiže je dôležité, aby podpredseda, podpredseda a komisári išli vzorom, teda že my chceme, naozaj sme odhodlaní, že budeme spolupracovať. Keď sa pozriete na ten nový organigram komisie, toto je moja pozícia, tak ma teda schválite dnes večer a toto sú komisári, ktorých by sa mali koordinovať. Je to tá zelená farba, zelená, a samozrejme, že tá spolupráca bude veľmi dôležitá so všetkými oddeleniami, ktoré majú na starosti otázky životného prostredia, legislatívu v oblasti životného prostredia. Takže ja to vnímam tak tú úlohu podpredsedu, že má byť koordinátorom, že má naozaj zabezpečiť to, aby tie oddelenia spolupracovali od samotného začiatku, aby sme sa vyhli takým situáciám, že v jednom oddelení sa tlačia ciele iného typu ako v druhom. Oni často majú vlastné systémy vykazovania, predkladania správ. No a pokiaľ ide o tie závery, o tú poslednú fázu, keď to má byť predložené kolegiu, tak sú tam potom také e, konzultácie medzi oddeleniami a tie kabinety sa potom snažia nejako to celé zosúladiť tie dva legislatívne návrhy, aby boli čo najkompatibilnejšie, ale nevždy sa to aj podarí. Takže my to chceme teraz obratiť, tú logiku obratiť, teda aby sa spolupracovalo nie až v závere, ale od samotného začiatku, aby sme naozaj spolupracovali aby sa naozaj dosiahlo to, že tu nebudú nejaké nepotrebné ciele, nepotrebné vykazovanie, nepotrebná byrokracia, e, povinnosti predkladania správ, aby toto naozaj bolo vecou v minulosti. Ďakujem pekne. A teraz pán Fedeli, náš podpredseda, ktorý je tu za ALDE. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán e, predseda pán dezignovaný komisár, tu som. Ak chcete vedieť, kúpil som si nové stoličky. Keď ma navštívite na budúce, tak tam budete sedieť oveľa pohodlnejšie u mňa v kancelárii. A vy ste v zásade už odpovedali na moju prvú otázku, teda ako chcete zabezpečiť, že Európa sa stane eh, vedúcou silou, pokiaľ obnoviteľné zdroje energie. Aby som teraz parafrazoval, my tu hovoríme o geopolitike, o ekonomickom raste, o klimatických zmenách v Európskom parlamente opakovane. No a uh, hlavným problémom v tejto snemovni je to, že sa nevieme e, zhodnúť na tom, kde je tá úroveň toho, kedy povieme, že hospodársky rast nie je bojom proti klimatickým zmenám brzdený. Čiže mňa by zaujímalo, dezignovaný komisár, keby ste nám povedali niečo trošku o tejto téme. Myslíte si, že boj proti klimatickým zmenám je hrozbou hospodárskému rastu v Európe? Ďakujem. No, I, uh, I thank you very much uh, for that question, Mr. Ďakujem za túto otázku, pán Federley. Ja si to nemyslím, pretože Myslím si, že aj uh, priemysel a zelená politika sa musia navzájom ovplyvňovať a posilňovať. Ja som uh, to už napísal v svojom vyhlásení a viem, že vo vašom výbore ste experti na to, keď sa zaoberáte témami dotýkajúcimi sa životného prostredia. Čiže viete, akú, o, akej instabilite, nestabilite teraz čelíme. A e, je to každú jeseň e, počas posledných troch rokov, pretože e, závisíme od energetických zdrojov, ktoré sa nachádzajú mimo územia EÚ. Čiže obnoviteľné zdroje energie nám dávajú naše vlastné zdroje energie, pretože viete, vietor je náš, je to v Európe a naše podniky sú najlepšie na svete, čo sa týka technológií. A myslím si, že sú také dobré a e, naozaj rastú aj na zahraničných trhoch. Aj e, krajiny ako Čína si uvedomia, že e, nie je to dobré, keď bežíte maratón s maskou na tvári, lebo ťažko sa tak beží. A uh, viete, po, potom uh, je to naozaj ťažké. A preto si myslím, že musíme sa uistiť, aby sme robili pokrok a aby sme mali jasný rámec a právny rámec pre jednotlivé podniky, pre priemysel a jednotlivých aktérov, aby sme podporovali e, tzv. zelené technológie, aby sme to robili tak, aby sme neohrozovali náš priemysel a podniky, ale aby sme im poskytli prístupnú a obnoviteľnú energiu, pretože myslím si, že toto je kľúč pre budúcu konkurencieschopnosť EÚ. Ďakujem. Pán Neoklis Siriotis zastupuje GUE. Ďakujem, pán predseda. Vo vyhlásení komisie pod názvom Stratégie Európska, Európskej komisie pre energetickú bezpečnosť sa nič ho nehovorí o ložiskách uhlovodíkov ktoré sa nachádzajú v stredozemí a nič sa nehovorí o o be- energetickej bezpečnosti v EU a ani vo vašom vyhlásení, pán Ševčovič, ste nehovorili o týchto ložiskách v stredozemnom mori a hovorili ste o nejakých iných veciach. Aké úlohy podľa vás môžu e, zohrať e, ložiská pri Cypre? A na Cypre e, chcem po- ešte povedať, že európske podniky e, ktoré práve robia prieskum a myslíte si, že tieto podniky by mohli vytvoriť nejaký koridor, ktorý pôjde z východného stredozemia až do európskeho, e, do európskeho priestoru a že to zohrá e, energetické posilnenie v tejto zóne? Thank you very much. Uh, thank you very much for, uh... Ďakujem za túto otázku. Ja by som chcel zdôrazniť jeden bod. A spomenul som to aj v mojich uh, úvodných poznámkach. Ja som bol pod časovým tlakom. Ja som hovoril o stredozemných ložiskách plynov a myslím si, že Cyprus má naozaj veľké šťastie, že sa tam objavili nové ložiska. Ide tam o 140 až 150 e, miliónov kubických metrov um, plynu, čiže naozaj je to veľmi dôležitý e, nález a určite si to zaslúži, aby sa tam robil prieskum. Ale takisto viem, v ak- ekonomických ťažkostiach sa nachádzajú krajiny ako Cyprus a Malta, pretože mm, bojujú e, s tým, že sú vlastne energetickými ostrovmi. A e, viete, že európska solidarita sa aj jasne odráža v zozname projektov spoločného záujmu. záujmu. Tieto projekty majú um, posilniť tieto energetické ostrovy a e, my sa s cyperskou vládou e, a Európskou komisiou pozrieme na to, ako by sme mohli pomôcť, e, aby sa pokračovalo vo výskume na poliach Afrodite a aby sme zabezpečili také projekty, ktoré pomôžu tomu, aby Cyprus bol prepojený s Európskou energetickou sieťou a aby Cyprus a Európska únia mohla využiť tú, tento nový objav a využívala aj nové pozitívne e, strany e, pre takejto malej energetickej závislosti. E, ďakujem. Bas I... Ďakujem, Bas I... pán Bas Eichhout, zelený. Thank you, Mr. Commission. I'm over here. Ďakujem, ja som tu, pán Ševčovič chcem sa venovať medzinárodným klimatickým rokovaniam. Počas e, vypočutí ostala jedna otázka nevyjasnená. Kto bude rokovať v mene Európskej komisie v medzinárodných klimatických rokovaniach. Stačilo by mi jedno meno v písomných odpovediach. Ste povedali, že je dôležité hovoriť jedným hlasom a mne by pomohlo, keby ste povedali, kto bude tým hlasom hovoriť. Druhá otázka vy ste povedali, že chcete zmysluplný medzinárodný e, výsledok. Čo znamená to slovo meaningful? Paríž, povedali ste, začína budúci rok, ale budúci týždeň začína už ten proces, e, kde sa Európa rozhodne, čo bude vyrokovávať. Hovorí sa o 40%, ale potrebujeme 50%, aby sme dosiahli dvojpercentný, pardon, dvojstupňový cieľ a čo urobíte teda, aby sme zvýšili úroveň ambícií a čo urobíte preto, aby minus 40 naozaj bolo minus 40, aby sa nedovolil banking? Ďakujem. Ďakujem za túto otázku. Ak otázkou je, kto pôjde do Paríža, tak vás uistujem, že ja pôjdem. Ale cesta do Paríža je dlhá a začína, ako ste povedali, e, vo štvrtok tento týždeň v Bruseli, potom bude pokračovať v Lime a potom budú nasledovať ešte medzinárodné konferencie a udalosti, kde sa bude rokovať. My v tomto prípade musíme ukázať, že spolupracujeme ako celá komisia, že máme jedného ducha. Nejde iba o komisára pre klimatické zmeny alebo pre energetickú úniu, nie. Každý kolega v kolegiu komisárov má čím prispieť. Musí to byť spoločné úsilie, prierezové, pretože každé portfólio môže prispieť nejakým spôsobom k úspechu rokovaní v Paríži. Musíme mať vždy na pamäti jeden cieľ. Aká, uh, uh, musíme mať čo najefektívnejšiu reprezentáciu ak je vyžadovaná vysoká politická úroveň, tak by mal ísť na rokovania podpredseda pre energetickú úniu. Toto bude môj prístup, pretože hlavnou prioritou je dosiahnuť medzinárodnú právne záväznú dohodu v Paríži. My toto dlhujeme našej planéte, dlhujeme to našim občanom a musíme zabezpečiť, aby priemysel, náš priemysel, mal aj naďalej rovnaké podmienky na trhu ako jeho medzinárodní partnery. Pokiaľ ide o úroveň ambícií, to bude takisto stanovené do veľkej miery vo štvrtok, pretože sa schváli rámec pre rok 2030. Ubezpečujem vás, že keď komisia bude pripravovať rokovaciu pozíciu do Paríža, bude veľmi ambiciózna. Uh, Ďakujem. To je, prvé, to je koniec prvého kola otázok v mene politických skupín a teraz začneme ďalším koleg- e, kolom otázok. Pán kolega Peter Líse, ďakujem. Pán predseda, pán dezignovaný podpredseda, vy ste spomínali tému energetická účinnosť. Jean-Claude Juncker aj pán Kanete veľmi precízne odpovedali na otázku. 30 záväzných do roku 2030 chcú. Ja aj od vás chcem veľmi presne počuť um, odpoveď na túto otázku. A ako chcete aj vašich dvoch kolegov podporovať pri plnení tohto cieľa? Potom otázka prostriedkov, tá je veľmi dôležitá. Pre nás máme smernicu o ekodizajne, v zásade je rozumná, ale existuje aj kritika tejto smernice. A ja sa vás chcem konkrétne spýtať, čo si myslíte o regulácii sprchových hladíc, pardon, hlavíc, ktorá je veľmi sporná. Pán Arias Kanete povedal, že chce e, pokračovať v smernici o energetickej účinnosti po roku 2020. Parlament je za to, sme zákonodarcom samozrejme, ale ako chcete vy odstrániť z tejto smernice nadmernú byrokraciu a posilniť stimuly, aby sme ľudí stimulovali a podporovali. Ďakujem. Hovorili ste o sprchových eh, hlaviciach v tej otázke? Áno, áno. Ďakujem. A tak ako pán Juncker, aj môj kolega eh, Kanete, aj ja som uh, E, zaviazaní týmto 30-percentným cieľom, pokiaľ ide o energetickú účinnosť a ja preto urobím všetko už aj zajtra v Luxemburku. Bude sa e, rokovať o tejto veci, ale bude to vec, o ktorej bude veľmi náročné e, rokovať. Ja sa budem snažiť zo všetkých síl využiť svoje um, rokovacie schopnosti, tak aby sme presadili tento cieľ. Pokiaľ ide o smernicu o ekodizajne, komisia bude potrebovať vašu pomoc uh, pri lepšej komunikácii o ekodizajne um, s verejnosťou, pretože ekodizajn je zosmiešňovaný v tlači, v médiách, uh, je to smernica, ktorá je zobrazovaná ako veľký byrokratický nástroj komisie. Komisia údajne chce regulovať všetky spotrebiče od najmenších po najväčšie, ale vďaka tejto smernici do roku 2020 Európa usporí oblasť, pardon, objem energie, ktorú spotrebuje Taliansko za jeden rok. To je veľké množstvo a my toto musíme lepšie komunikovať verejnosti musíme hovoriť o záležitostiach, ktoré sa týkajú vysávačov a podobných záležitostí. Musíme najskôr verejnosti vysvetliť, prečo to navrhujeme a ako to chceme presadiť. Súhlasím s vami, že musíme znižovať objem byrokracie a mali by sme sa sústrediť iba na tie spotrebiče, ktoré naozaj môžu generovať skutočné úspory energie. Ďakujem. A teraz má slovo pán Matias Grote. Som tu. Keď sme e, dostali nové portfólia novej komisie a zistili sme, že téma energetická únia a že sa zlučuje klíma a energetika, musím povedať, že kolegovia mali výhrady či obavy. Obávajú sa, že v ďalších piatich rokoch sa téma energetika alebo aj životné e, prostredie posunie na nižšie miesto v politickej agende. Čo vy ako podpredseda chcete pre túto oblasť e, urobiť, aby ste odpovedali kritikom? Tie, tie hlasy sú naozaj silné. Ako chcete ukázať, že to tak nebude? A pokiaľ ide o budovanie obnoviteľných energií, k tomu ste sa práve vyjadrili, ale chcem sa ešte spýtať, ako to budete komunikovať verejnosti? My dostávame obrovské množstvo otázok na túto tému a preto ma to naozaj veľmi zaujíma. Much, Grote, Ďakujem, pán Grote. Nemyslím si, že táto veľmi dôležitá politika bude prehliadaná. E, nie, to sa nemôže um, stať a vy mi to ani nedovolíte. Viem, že táto politika je pre vás veľmi dôležitá a môžem vás uistiť o tom, že je to všetko veľmi jasne napísané v listoch, ktoré poslal pán Juncker jednotlivým komisárom, kde popisuje ich portfólia. My naozaj vieme, um, že táto politika je veľmi dôležitá pre budúcnosť v ďalších rokoch budeme svedkami veľmi dôležitých udalostí. Obnoviteľné energie sú teraz e, tretím zdrojom produkcie energie, ale budeme svedkami toho, že viac a viac druhov obnoviteľných zdrojov sa stáva nezávislými alebo samostatne existujúcimi zdrojmi energie. Zatiaľ však ešte nemáme dostatočne inteligentné siete, aby sme obnoviteľnú energiu mohli do sieti integrovať. Ešte stále máme tie tzv. zúžené miesta v Európe, e, ktoré nám zabraňujú obchodovať voľne s elektrickou energiou tak ako si to predstavujeme. To zatiaľ ešte nie je možné. Preto musíme do tejto oblasti investovať viac e, výskumu, Musíme podporovať viac vývoj v oblasti zdrojov energie. Takže toto určite bude jednou z priorít Európskej komisie. Keď hovoríme o vlastných zdrojoch energie, keď hovoríme o energetickej nezávislosti Európy a keď hovoríme o našich medzinárodných záväzkoch, ktoré sme na seba prevzali ako rozvinutá časť sveta e, do roku 2015, z tohto všetkého vyplýva, že potrebujeme obnoviteľnú energiu na riešenie všetkých týchto problémov. Ďakujem. A teraz e, pán Duncan. Ďakujem, pán podpredseda. Chcem sa venovať energetickej infraštruktúre. Myslíte si, že potrebujeme zmeniť zmluvu alebo novú zmluvu, aby sme vytvorili rovnaké podmienky pre všetkých v oblasti energetickej infraštruktúry? Ja som zo Škótska. Škótsko je bohaté na zdroje energie, ale sme zle prepojení. Môžeme využívať veternú energiu, máme veľa vetra, ale nevieme to preniesť do sietí. Takže chcem sa spýtať, koľko financií chcete vyhradiť e, na projekt v Severnom mori a chcem teda, aby ste to zodpovedali, lebo ľudia zo Škótska sa o to veľmi zaujímajú. Ďakujem pre, za túto otázku. Aby som bol úprimný, ja si myslím, že môžeme urobiť e, veľa vychádzajúc z existujúcich zmluv. Zmeny zmluv, no toto je veľmi komplikovaný proces, veľmi dobre si stále spomínam, kedy druhá barostová komisia um, oneskorene e, začala fungovať, lebo boli problémy s ratifikáciou a vieme, že to je veľmi komplikovaný proces, takže uh, ja si myslím, že musíme najskôr naozaj vyčerpať všetky možnosti vyplývajúce z existujúcich zmluv, teda politický a právny priestor, ktorý nám poskytujú súčasné zmluvy. A ja si myslím, že sa nám naozaj už takto podarí dosiahnuť veľa. Pokiaľ ide o infraštruktúrne projekty a prepojenia, no, myslím si, že je tu viacero možností, možnosti financovania Samozrejme, že tu je CEF, Connecting Europe Facility, zo zdrojov európskeho rozpočtu, asi 6 miliard eur je ten objem celkový. Nie je to nejaká veľmi vysoká suma, takže naozaj je potrebné, aby sme využili moderné, inovatívne finančné nástroje. Toto je podľa mňa jedna z kľúčových vecí. 300 miliard eur nový balík na investície, e, ktorý avizoval e, nový predseda Juncker. E, tam to bude naozaj kľúčové, aby sme dosiahli čo sme si predsa vzali. A ešte možno aj viac. Dobré je to, že tu máme taký celostný program, ako sa k tomu dopracovať. A pokiaľ o našu e, stratégiu, e, tam máme v prílohe projekty spoločného záujmu. Tam sú zadefinované projekty, ktoré chceme urobiť čo možno najskôr, okamžite, zo stredného hľadiska a tak ďalej. Takže to všetko máme ako súčasť našej stratégie, pokiaľ ide o energetickú úniu, ale pokiaľ ide o ten balík investícií a o jeho vyvstávanie. Chceme, aby sa spolupracovalo s investičnou bankou, aby vznikli nové nástroje, ktoré budeme využívať aj na tento rámec do investícií, do energetickej infraštruktúry do budúcna. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Gerbrandy, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Tu som v strede, pán Ševčovič. Ďakujem pekne. Vy ste síce spomínali vo vašich piatich pilieroch energetickú účinnosť a znižovanie emisí uhlíka, alebo teda um, uhlíkovosti uh, v našom energetickom mixe. Uh, no ale pokiaľ ide o fosílne palivá, ste sa dosť zamerali zabezpečiť dodávky plynu. O tom ste hovorili veľa, ale súhlasíte so mnou v tom, že pokiaľ ide o zníženie nákladov a špinavosti aj závislosti našej energetickej politiky, že by sme sa mali zamerať na obnoviteľné zdroje energie, najmä na ne, a to aj vo východ východnej Európe. Z dlhodobého hľadiska väčšia miera zamerania na obnoviteľné zdroje energie, to je podľa mňa najlepšia stratégia. Európska rada má tento týždeň vnútorné ťahanice, chcú pripraviť e, final deal. E, vieme, že je tu také rozdelenie na osy východ-západ v rade, takže budete presviečať východných partnerov v rámci EÚ, o ambícioznej e, e, klimatickej politike, že je aj v ich záujme? Ďakujem. Ďakujem pekne. Áno, ja sa naozaj posnažil všetkých síl už zajtra na Rade pre všeobecné záležitosti, ktorá bude v Luxemburgu. No, myslím si, že najdôležitejšie, pokiaľ ide o štvrtok, je, aby sme mali naozaj jasnú európsku dohodu o tejto otázke. Uh, aby Európa naozaj smerovala tým istým smerom hovorila jedným hlasom, sme mali jasný rámec toho, čo chceme dosiahnuť, nie len pokiaľ ide o čas od teraz do Paríža, ale aj do horizonty 2030-2050. Ja si myslím, že keď sa pozrieme na tie ciele, ktoré boli stanovené na rok 2030, no my sme v komisii pracovali s posúdeniami vplyvu vychádzajúc z nášho záväzku, teda že v 2050 by priemyselné vyspelé krajiny mali znížiť emisie CO2 o 80 až 90 To bolo to východisko, z ktorého sa prešlo k tým číslám, ktoré sme vám navrhli, a teda vám a členským štátom. No a myslím si, že je čoraz evidentnejšie a je čoraz jasnejšie krajinám v Strednej a Východnej Európe, že je veľmi dôležité, aby sme e, sa zamerali na toto, ale oni majú obavy, e, ich východická situácia nie je rovnaká, ich finančné možnosti nie sú rovnaké, taktiež e, siete v tých krajinách sa veľmi líšia, pokiaľ ide o možnosť zapojenia obnoviteľnej zdrojov energie. Takže je veľmi dôležité, aby sa vo štvrtok diskutovalo o viacerých veciach. Zdieľanie úsilia, spoločné úsilie, effort sharing, toto je jedna vec. A potom druhá vec, ten investičný fond, e, teda vec, ktorá by e, vznikala z peňazí nevyužitých ETS. A toto by pomáhalo aj krajinám Strednej a Východnej Európe, aby si obnovili e, svoje staré elektrárne, aby zrenovovali svoj energetický sektor tak, aby tento bol priateľskejší k životnému prostrediu, aby bol čistejší, než je tomu teraz. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz pani Konečná, nech sa páči. Vážený pán komisár, vo svojej písme odpovedi ste hovorili, že urobíte všetko preto, aby všetky členské štáty a Európsky parlament mali informácie o medzinárodných rokovaniach o klíme a aby pozícia Európskej únie bola silná a jednotná. To je pozitívne a veľmi sa z toho teším, ale zaujímalo by ma, ako je to s vašim plánom, pokiaľ ide o medzinárodné rokovania o klíme, aby Európska únia nezostala osamotená vo svojej snahe znížiť produkciu CO2 a aby sa k ambiciozným plánom pridali aj ostatné krajiny, veľkí znečisťovateľia ako napríklad USA, Čína, India a ďalšie krajiny. Ako zabraníte tomu, aby krajiny, ktoré sa nebúčasňovať boja proti klimatickým zmenám, aby e, tie krajiny nemohli zneužívať situáciu, e, aby si z toho nevytvorili konkurenčnú výhodu, čo by samozrejme znamenalo stratu pracovných miest v EÚ, napríklad aj pokiaľ ide o rokovania o TTIP toto je dohoda, ktorú vyjednávame s krajinou, ktorá nezdiela naše klimatické ciele. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku a za možnosť odpovedať vám e, v mojom rodnom jazyku, lebo viem, že my si určite e, porozumieme a e, tlmočníci pomôžu ostatní v sále, aby takisto rozumeli e, vašej otázke a mojej odpovedi. Pokiaľ ide o túto otázku, e, môžem vám slúbiť e, ako za komisiu, tak aj za, za seba osobne, že v príprave na tieto rokovania budeme maximálne transparentní, že budeme informovať váš výbor, Európsky parlament o negociačných pozíciách, o priebehu rokovaní, lebo vieme, ako dôležitá je táto otázka pre Európsky parlament musím povedať že po poslednom zasadnutí valného zhromaždenia osn som oveľa optimistickejší ohľadom výsledku ktorý by sme mohli spoločne dosiahnuť v paríži. myslím si že taká demonštrácia politickej vôle z úrovne najvyšších predstaviteľov kľúčových krajín akú sme videli Eh, v New Yorku sme už dávno nezažili a viem aj ako generálny tajomník OSN Ban Ki-moon chce využiť vlastne toto momentum na to, aby sme na ňom pracovali, aby sme dosiahli dobrý výsledok. Videli sme niekoľko pozitívnych eh, eh, rozhodnutí v Spojených štátoch amerických ohľadom novej legislatívy, ktorá sa týka, ktorá sa týka elektrární videli sme niekoľko pozitívnych gest v brazílii a vieme že čína dokonca testuje Eh, emission trade scheme podľa vzoru ktorý používame v európe. takže myslím si že je potrebné vlastne teraz využiť toto momentum eh, dosiahnuť ambicióznu dohodu vo štvrtok na úrovni európskej rady pripraviť veľmi solídnu negociačnú pozíciu na jar tohto roku a využiť naozaj ten priestor na to aby sme vlastne v týchto negociáciách maximálne zvýšili šancu na úspech a zabezpečili aby sa všetky kľúčové e, krajiny tejto dohody zúčastnili a túto záväznú dohodu aj v paríži podporili. Ďakujem Bardzo, Ďakujem pekne. A teraz pán Žado, nech sa páči. Vážený pán dezignovaný komisár, tu som po vašej ľavici. Výborne, už ste ma našli. Povedali ste nám, a je to teda aj v opise, opise vašej misie od pána Junkera, že chcete, aby Európa bola na špičke, pokiaľ ide obnoviteľné zdroje energie celosvetovo. Myslíte si naozaj, že cieľ 27 pokiaľ ide obnoviteľné zdroje energie do roku 2030, že to, ako to navrhla komisia, ktorá opúšťa svoje funkcie, že postačuje, pretože odchádzajúce kolegium, vy ste tam hlasovali často za ciele, ktoré neboli až také ambiciozne vy osobne, pokiaľ ide o prechod k ďalším zvyšovaniam. Čiže pokiaľ 27%, tak by sme vlastne sa vzdali polovice našich ambícií, pokiaľ ide obnoviteľné zdroje energie. Takže vymeníme menšie úsilie v rokoch 20. a 30., než tomu bolo doposiaľ, začiatku tohto storočia. Takže myslíte si naozaj, 27%, 27%, že to dokonca nezáväzný cieľ, e, že toto nás privedie e, k situácii, kde budeme naozaj na špičke, pokiaľ budeme zdroje energie? Ďakujem. Thank, thank you very much. Uh, Ďakujem pekne za túto otázku. Naozaj je to legitimná otázka. Ak dovolíte, vysvetlím vám tú logiku, z ktorej vychádzala komisia vo svojom návrhu. Poprvé, e, východisko spočívalo v otázke, ako dostať našim záväzkom, pokiaľ ide o cieľ dekarbonizácie 2050, u ktorom sme sa zaviazali ako priemyselne vyspelá krajina alebo región sveta. A ako to dosiahnuť čo najefektívnejším spôsobom z nákladového hľadiska. To bolo to druhé východisko v našej analýze. No a my sme využili naozaj veľmi presnú metodiku a výsledkom tejto metodiky je e, taký set parametrov, ktoré sme vám potom predložili. Ja teda vám, ale aj ráde. Minus 40%, pokiaľ ide o emisie skleníkových plynov. 30 pokiaľ ide o energetickú účinnosť a minimálne, opakujem slovičko minimálne, 27 pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie. Lebo toto je to nákladovo najefektívnejšie ak máte pocit, že sme mali mať e, nejaké silnejšie úsilie, ale tam by to bolo viedlo k oveľa vyšším nákladom. Čiže vychádzajúc aj z e- ekonomických aspektov, e, sme prišli s takýmito cieľmi, ktoré sme predložili vám a ráde. Môžem vám povedať toľko, že už som presvedčený eh, aj v tejto fáze, že tento cieľ 27% prekročíme, lebo z diskusí, ktoré sme mali členskými štátmi, vyplynulo, že je viacero krajín, ktoré by chceli prekročiť eh, túto hranicu 27%. A ja si myslím, že vďaka tomuto sa nám v dôsledku podarí ako Európe ten cieľ prekročiť a bude to samozrejme na prospech nášho životného prostredia a na prospech boja proti klimatickým zmenám, hlavne keď to prepojíme s našimi dekarbonizačnými cieľmi roku 2050. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Schaffhauser, nech sa páči. Ďakujem, pán dezignovaný komisár, e, želám vám dobrý večer. Zdôraznili e, ste na šetrenie ekonomii, na šetrenie energetiky, hovorili ste nám o 300 miliardách e, pána predsedu komisie Junckera, o ktorých hovoril. A um, nevieme celkom, či týchto 300 miliardov, miliard existuje a odkiaľ pochádzajú. S Filipom Majštatom sme pracovali na projekte, e, v ktorom sa spája Portugalsko, Španielsko, Taliansko a Francúzsko a ide tam o šetrenie energetiky a o nové e, typy energie. E, ide tam asi o 300 miliard a my sme navrhli e, originálne financovanie. Inými slovami, navrhujeme, aby sme predstavovali konkrétne projekty a aby e, tá vytvo, vytváranie finančných prostriedkov neexistovalo len pre banky. Takže podporili by ste tento projekt? Ďakujem za túto otázku. Samozrejme, toto je veľmi e, široká otázka, E, ktorá sa týka stability a balíčku rastu a flexibility, flexibilitu stability a e, balíčku rastu. Je to téma, ktorej sa dosť diskutuje. A myslím, e, že sa diskutuje o tom, ako ubezpečiť, zabezpečiť to, že aby sme boli dôveryhodní, keď budeme hovoriť o balíčku rastu a takisto, ako budeme podporovať investície do reálnej ekonomiky. A preto oceňujem vašu poznámku ohľadom Európskej investičnej banky. Pretože viete, že e, prvá Barosová komisia zaviedla tzv. projektové bondy. A myslím si, e, že môžeme povedať, že tie výsledky neboli e, nejaké úžasné a Ehm, my by sme sa mali znova pozrieť na to, aby veci fungovali lepšie. Lebo potom ináč nebudeme vedieť schopní vytvoriť e, tento balík investícií v hodnote 300 miliard eur. Čiže rád by som bol, keby sme boli angažovanejší a asertívnejší v Európskej investičnej banke. Myslím si, že nielen e, ministri financí, ale aj guvernéri Európskej Európskej investičnej banky mali byť asertívni, keď hovoríme o tom, čo očakávame od Európskej investičnej banky, ako skombinovať expertízu, e, tú finančnú silu, štruktúrálne fondy, súkromné a verejné partnerstva do, do týchto projektových investícií. Čiže aby peniaze, ktoré sú k dispozícii na finančných trhoch, e, v, v e, sporiteľnách, aby boli investované do reálnej ekonomiky, pretože toto spôsobí tú ozajstnú zmenu. Ďakujem, pán Tajany. Grazie. Ďakujem. E, vážený pán Ševčovič, vieme, že vy ste vždy bojovali za takú priemyselnú politiku, ktorá by zohľadnila e, náklady za energiu a boj proti klimatickým zmenám, pretože toto je zásadné pre balík 2020 a vo februári tohto roku parlament požiadal komisiu prostredníctvom uznesenia, aby ciele klimatickej politiky pre, do roku 2030 by mali byť technicky realizovateľné pre priemysel a únie a podniky, ktoré, um, do, ktoré dosiahnu najlepšie výsledky, tak potom by nemali znášať ďalšie náklady, ktoré vypláva, vyplývajú z politík e, pre klimatické prostredie. A tak sa chcem spýtať, Naďalej chcete podporovať tieto konkrétne politiky, aby ste e, chránili tie rizikové sektory, ktorým hrozí carbon leakage, aby e, ste e, chránili podniky pred tým, aby znašali priame aj nepriame náklady? A chcem sa spýtať, či by e, výrobcovia v zahraničí, Číňania napríklad, mali platiť za tieto, e, za tieto náklady. Pán predseda prerušuje rečníka. Ďakujem. Chcem poďakovať pánovi Tajanimu za jeho úsilia e, v tom, že udržoval európsky priemysel konkurencieschopný a snažil sa Eh, dosiahnuť ten cieľ 20 do roku 2030, pretože Európa potrebuje konkurencieschopný priemysel. To je zásadné. Eh, keď hovoríme o budúcnosti priemyslu, tak ehm, keď hovoríme o energii, tam sú dve zásadné témy. Po prvé, náklady energie a náklady za elektrický prúd. A tam je ozajstný problém, lebo keď sa pozriete za, na, na náklady elektrického prúdu za, na, v celom objeme, tá e, cena um, nie je taká istá ako napríklad v, je taká istá ako v USA, ale keď sa pozrieme uh, do malého obchodu, do, um, tak uh, tá cena pre, ob, pre podniky je vyššia, môže byť aj trikrát vyššia. Čiže toto sa týka aj plynu. Čiže nie je to, nie je to o, tom, o nákladoch výroby energie, ale týka sa to aj zdanenia, potom nákladov za výrobu energie. Čiže ide o to, aby sme znížili tú konkurencieschopnosť cien No a potom druhý bod, ktorý pán Tajany spomenul, je naozaj relevantný a to môže byť e, kľúčovým bodom pre úspech v tejto oblasti. A je to zabraňovanie carbon leakage, e, teda dislokácie. A E, ten mechanizmus e, carbon leakage alebo mechanizmus dislogácie musí zostať v, našom, e, v našich, medzi našimi nástrojmi politiky aj po roku 2020, preto ináč sa potom podniky presunú do tých území, ktoré nerešpektujú pravidlá regulácie v oblasti životného prostredia a tým pádom sa znižuje počet zamestnaneckých miest v Európe. Pán Edward Mater. C'est bien dit, monsieur le président. Merci. Výborne ste vyslovili moje meno. E, vážený pán Ševčovič, tu som. E, vaše portfólio sa nazýva Energetická únia. Ako viete, e, my si kladieme množstvo otázok, čo, keď hovoríme o tejto únie. Čiže aké nástroje použijete v tejto oblasti pre budúcnosť Európy. A chcem vedieť, ako chcete zmieriť e, národnú zvrchovanosť a potom aj konvergenciu politik, pretože tam ide o spoločenstvo, čiže úniu. Čiže chcete realizovať tretí balík? alebo potom si myslíte, že je dôležitá integrácia prostredníctvom trhu, alebo sa chcete inšpirovať v tom, čo sa deje v rozpočtových politikách a že bude nejaký európsky summit pre energiu? Ďakujem. Thank you, thank you very much. Ďakujem eh, za túto otázku. Som si istý, že budeme pracovať na e, finálnom rámci alebo finálnom projekte tejto únie spolu, pretože viete, že potrebujeme hlbokú diskusiu, či už s vami alebo s európskymi e, štátmi. Čiže mali by sme sa sústrediť na politický koncept energetickej únie a ja sa čoskoro vrátim do tohto výboru, aby som to predstavil detálne. Môžem vás ubezpečiť, že E, na tento stav status quo je priateľný, pretože e, nemôžeme pokračovať v tejto situácii. E, ako som už povedal, veľa toho musíme urobiť v oblasti bezpečnosti a v tom, ako máme rozviť mechanizmus solidarity. Mali by sme sa pozrieť na bezpečnosť dodávok plynu. Čiže Mali by sme pracovať na niečom, čo zachádza za hranice tretieho balíčku a za hranice súčasných dohôd, pretože musíme lepšie prepojiť hardware a software v energetických infraštruktúrach Európy. Čiže hardware znamená dobré e, zásoby, dobré infraštruktúry na skladovanie, dobré fungovanie inteligentných sietí. Ale software je takisto dôležité, pretože často vidíme, že e, naši e, dodávateľia, naši operátori nespolupracujú správne. A e, ten obchod s energiou je e, obmedzený, pretože každý má iný prístup. Čiže mali by sme e, sa ujať iniciatívy a zabezpečiť sa, aby operátori v transmisnom systéme boli motivovaní a spolupracovali, lebo iba v tomto prípade budeme môcť vyťažiť z jednotného trhu pre energie. Pán Evžen Tošenovský. Ďakujem. Ďakujem teraz pán Evžen Tošenovský češtiny, ktorá patrí do vašej... Ďakujem a som rád, že môžem hovoriť po česky. E, Zúčastní som sa vášho vypočutia na doprave a tam ste to zvládol skvele. Takže dúfam, že zostanete verní kozmickým systémom, ktoré ste mal v portfólii a myslím si, že aj energetické systémy, to je tiež veľmi významné do budúcnosti. Moja otázka sa vzťahuje na to, čo je v Lisabonskej zmluve. Čiže jednotlivé členské krajiny rozhodujú o mixe v svojej krajine. A pýtam sa, akú máte predstavu, ako chcete zladiť záujmy jednotlivých členských štátov tak, aby nedochádzalo k tomu, že jednotlivé členské štáty sa budú ovplyvňovať aj prostredníctvom komisie, pretože každý členský štát má iné geografické položenie, inú technickú históriu a tých dôvodov je naozaj mnoho. Ďakujem. Veľmi, veľmi pekne ďakujem aj, aj, za, aj za vašu otázku. A samozrejme, pokiaľ ide aj o politiky e, dopravy, a e, transportu, tak aj vzhľadom na túto E, novú pozíciu a e, novú, novú zodpovednosť, ktorá je spojená s postom podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu, tak je tam veľmi tesné prepojenie aj e, s tým, akým spôsobom sa budú koordinovať politiky v oblasti dopravy a v oblasti vesmiernej agendy. Takže dúfam, že sa od tejto politiky a tejto problematiky úplne nevzdialujem, ale práve budem môcť veľmi dobre zakomponovať do celej tej spolupráce, ktorú si bude vyžadovať práca na Európskej únie aj aj v týchto veľmi dôležitých, eh, eh, v týchto veľmi dôležitých oblastiach. Pokiaľ ide o druhú časť eh, vašej otázky, tak máte pravdu v tom, že členské štáty veľmi jednoznačne trvajú na tom, aby sa Lisabonská zmluva, pokiaľ ide suverenity energetického mixu, dodržiavala do posledného písmenka je to ich právo, je to v zmluve, my ako Európska komisia musíme túto zmluvu rešpektovať. Zároveň nám to však ale umožňuje to, aby sme sa k e, energetike správali ako k európskej téme. To znamená, aby sme prekonali ten syndrom, ktoré niektoré členské krajiny majú, že pokiaľ ide o energetickú politiku, ide o výlučnú záležitosť členských krajín. To už dávno nie je pravda od momentu kedy sme e, vytvorili jednotný trh od momentu kedy sme prijali tri energetické balíčky je evidentné že spolupráca v oblasti energetiky je európskou prioritou a myslím si že to prepojenie medzi národnou suverenitou a e, európskymi cieľmi je možno dosahovať práve tými rámcovými dohodami o ktorú sa určite pokúsime vo štvrtok ktoré majú samozrejme potom vplyv na vypracovanie jednotlivých národných politík v oblasti energetiky. Ďakujem pánu. Uh, e, next speaker. Uh, Ďakujem. Teraz e, Morten uh, Helvek Petersen, ďalší rečník. ja som tu, pán dezignovaný komisár, 4 hodiny. Toto nie je iba web streamované vypočutie, ale a hovorilo sa teda o boji proti klimatickým zmenám a hospodárskom raste a ja som veľmi rád, že ste hovorili aj o energetickej bezpečnosti, aj o boji proti klimatickým, klimatickým zmenám. A chcem, aby ste mali aj väčšie ambície v oblasti obnoviteľných zdrojov. Vo svojom stanovisku ste povedali, že energetická účinnosť musí byť vnímaná ako prvý zdroj energie. A moja otázka znie, ako presvedčíte členské štáty, že to tak naozaj je, pretože vo všeobecnosti sa to teraz tak nevníma, takže povedzte k tomu niečo detaľnejšie. Ďakujem za túto otázku. Myslím si, že ten argument je veľmi jednoduchý. Môžeme si dovoliť míňať 46 percent našich e, prostriedkov na energiu na vykurovanie a chladenie budov. Nie je to príliš drahé, keď za importy energie platíme takmer 400 miliard eur ročne. Máme tu obrovský potenciál úspor. ak zvýšime energetickú efektívnosť našich budov. Keď e, sa ma pýtali na komisii, prečo je tak ťažké presvedčiť členské štáty, prečo robíme tak pomalý pokrok, pretože veď predsa polovicu našich peňazí na energiu míňame na vykurovanie a chladenie budov, to je príliš veľa. Prečo je také ťažké urobiť pokrok? A jednou z odpovedí je asi to, že doteraz sme sa zamotávali príliš do regulácií zvýšenie energetickej účinnosti budov bolo vnímané ako povinnosť, ako záväzok, niečo, ako regu, nie, niečo regulačné, reštriktívne. A možno by sme mali skôr vytvárať stimuly, pretože sú to práve chudobní ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť trojité zasklenie okien, ktorí majú problémy so prebudovaním vykurovania vo svojich bytoch alebo domoch. Mali by sme im pomôcť, mali by sme motivovať domácnosti, obce a miestne orgány, aby dbali viac na energetickú efektívnosť budov. A toto je argument, ktorý by sme mali voči členským štátom používať. Ďakujem pani Sofia Sokorafa. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, pán dezignovaný podpredseda Európskej komisie. Hovorili ste o tom, že by sa mala vytvoriť nová kategória, v ktorej sa hovorí o spotrebiteľoch, ktorí trpia energetickou chudobou. A títo spotrebitelia by takisto e, sa mali stať jednou z politik Európskej komisie. Vy ste tu teraz hovorili o chladení a o vykurovaní budov. Tieto systémy v podstate sú každému k dispozícii, ale nie sú finančne dostupné pre každého. A tu vyvstáva otázka, tá energetická únia, ktorú e, chcete zrealizovať, zohľadňuje aj tento aspekt, tento sociálny aspekt. Um, budete tu pamätať aj na ľudí, ktorí sú energeticky chudobní. Ako chcete konkrétne postupovať? Aké finančné nástroje máte k dispozícii? Priame a nepriame opatrenia? A ako chcete podporovať e, tých spotrebiteľov, aby boli chránení e, pred narastajúcimi cenami energií? Ďakujem za túto otázku. Je to veľmi dôležitá a relevantná otázka a nedávna kríza zhoršila túto situáciu na celom svete. Máme viac ako miliardu ľudí, ktorí nemajú ani základný prístup k elektrickej energii. Možno sa niekto domnieva, že je to len problém rozvojového sveta, ale bohužiaľ na základe nedávnej krízy sme videli, že e, energetická chudoba existuje stále viac aj v Európe. A vykladiete legitímnu otázku, čo s tým budeme robiť. Pokiaľ ide o sociálnu politiku, toto je v, najmä v rukách členských e, štátov, ale môžeme urobiť veľa aj na európskej úrovni. Máme sociálne politiky pre najzraniteľnejšie osoby a domácnosti. Existujú rôzne programy v Európe a my by sme mohli zanalýzovať, ktorý tento program by bol čo najlepší alebo najlepší pre daný členský štát. Možno v jednom členskom štáte by boli dobré priame dotácie pre tých najzraniteľnejších. Um, inde v inom štáte by sme mohli možno zaviesť e, limit, horný e, strop cien energií pre tých najzraniteľnejších. Môžeme využívať Európsky sociálny fond, e, môžeme využívať štruktúrálne fondy. A dôležité je, aby sme pre oblasť energetiky prijali aj usmernenia pre štátnu pomoc. Toto by mohlo tiež e, určitým spôsobom pomôcť e, ľudí, ľuďom, ktorí sú vo vážnej situácii a ktorí nemajú prístup k, do, k, k dostupnej energii. Ďakujem. A teraz e, pani Lina Engström, nech sa páči. Ďakujem, pán Ševčovič. Moja otázka sa týka rovnakej témy. Aby sme splnili klimatické ciele, vedci hovoria, že musíme zvýšiť využívanie obnoviteľných energií, musíme prestať používať uhlie a ropu. Problémom však je, že mnohé členské štáty neinvestujú dostatočne do obnoviteľných zdrojov. Polčasová správa komisie hovorí o tom, že fosílne palíva dostávajú oveľa viac dotácií ako obnoviteľné zdroje energie v EÚ. Bolo to zverejnené minulý týždeň a zároveň je tu aj táto sociálna výzva. Ľudia nemajú rovný prístup k energii a energetická chudoba je stále narastajúci problém. Ako chcete vy zabezpečiť, aby opatrenia na podporu obnoviteľnej energie išli ruka v ruke s podporou e, a bojom proti energetickej chudobe? Ďakujem veľmi pekne. Je to veľmi komplexná otázka, nie je to ľahké zodpovedať. A myslím si, že toto bude jedna z veľkých víziev pre Komisiu EÚ aj pre členské štáty v ďalších piatich rokoch. Prvá časť mojej odpovede je takáto. Mali by sme dokončiť eh, jednotný trh pre energiu. Keď sa pozrieme na úroveň veľkoobchodných cien za energiu, je to porovnateľné s tým, čo vidíme v Spojených štátoch amerických. Niekedy sme dokonca v situácii, že máme nadbytok elektrickej energie na našom trhu, ale problém je, že máme zároveň tie tzv. zúžené miesta a že nedostatočne spolupracujú orgány TSO navzájom. Každý členský štát má odlišné pravidlá odlišnú národnú reguláciu, nemôžeme jednoducho využiť plne výhody vnútorného trhu s energiou. A keby sme naozaj ten vnútorný trh mali zjednotený, tak by tlačil ceny energií na, nadol. Pokiaľ ide o verejné zásahy do oblasti energie, pozrieme sa na veľké čísla, 120 až 140 miliárd ročne využívame na dotácie v oblasti energií, ale napriek tomu sa ešte stále ľudia stiažujú na veľmi vysoké ceny energie. Takže musíme teda na jednej strane zabezpečiť, aby sme odstraňovali prekážky na vnútornom trhu s energiou, musíme plne využiť výhody, ktoré takýto trh môže priniesť a po druhé musíme otvorene diskutovať o štruktúre cien energií v Európe. Tieto ceny musia reálne reflektovať náklady na produkciu um, energie. Tie ďalšie fázy ju často predražujú. Ďakujem a teraz pán Zoltán Balco. Ďakujem pekne, pán Ševčovič vy máte za sebou naozaj veľmi dobrú kariéru, máte skúsenosti len v oblasti zahraničných vecí. Ak dovolíte, chcel by som eh, sa venovať vášmu vzdelaniu v eh, Moskovskej škole. Aj môj kolega Bela Kováč eh, tam bol a ja viem, že ste potom boli vo vysokých pozíciách máte naozaj veľmi veľké skúsenosti, pokiaľ ide o manažment na najvyššej úrovni. Takže moja otázka na vás. Pokiaľ e, ide o e, nejakú veľkú zámorskú loď, mohli by ste byť jej kapitánom? Mm, nemyslím si, ale budete mať starosti Anglickú úniu ako komisár, takže e, budete sa venovať aj tejto otázke. Vy ste veľmi talentovaní, naozaj sa môžete pripraviť na vypočutie veľmi rýchlo na všetky otázky, ktoré sa tu kladú sú často komplikované, ale kladiem si otázku, toto je naozaj veľmi komplikovaná oblasť. Myslíš, že by ste mali mať nejaké odborné znalosti v tejto konkrétnej oblasti? Nebolo by to byť lepšie? Ďakujem. Thank you very much. I, I... Ďakujem pekne. Ja uznávam, že odborné znalosti v tejto oblasti sú naozaj e, kľúčové, veľmi dôležité. Ja si myslím, že odbornosť je v Európskej komisii e, aj v členských štátoch naozaj na porudzi vo veľkej miere. No a pokiaľ ide o portfólio typ e, energie, tak aj tam je potrebné určité vedenie, leadership, diplomatické skúsenosti, tak aby naše členské štáty naozaj nasledovali e, to smerovanie, aby sa vzdali e, tým, tých obav suverenity, pokiaľ ide o prípravu e, európskej energetickej politiky a naozaj vytváranie Európskej energetickej únie. Takže mm, aj pokiaľ ide o rokovania s inými partnermi, s naozaj silnými partnermi a oponentami, ako napríklad Rusko konkrétne. A na toto podľa mňa sú potrebné skúsenosti z um, pola um, zahraničnej politiky. Aj pokiaľ rokovania s inými partnermi, napríklad uh, v oblasti klimatických zmien. Budúci rok pokiaľ ide o parížský e, summit. E, e, nebude toto náhodou to najdôležitejšie, čo sa udeje v zahraničnej politike vôbec? Bude ešte niečo významnejšie, keď významnejšie podujatie? Ja si myslím, že nie. Takže ja budem spolupracovať s ďalšími, s pani Morgerini, a s ďalšími budeme sa spoločne snažiť, aby otázka energie, energetické diplomácie bola e, všade prítomná na tej agende zahraničnej politiky. Takže toľko v odpovedi na vašu otázku. Ja si myslím, že moje skúsenosti, e, európske zahraničné politiky a tak ďalej. Toto môžeme prepojiť s odbornými znalosťami. Ja sa do toho zapracujem a určite ma podporia zamestnancovskej komisie a taktiež budem podporený odborníkmi z členských štátov. Ďakujem pekne, pán dezignovaný podpredseda, za všetky vaše odpovede. Ak dovolíte, teraz by som poprosil môjho kolegu tu vedľa mňa, aby prevzal predsedanie počas druhej časti vypočutia. Ďakujem pekne. Dobre, takže budeme pokračovať v pingpongu, tak ako sme začali. A ako prvá pani Köstinger, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán podpredseda, vy ste hovorili už veľa o obnoviteľných zdrojoch energie. Možno by bolo dobre, keby sme si tu uviedli ten konkrétny príklad. Komisia, ktorej ste členom, a znova chcete byť členom, prednedávnom e, e, sa venovala e, garanciám pre jednu elektráreň v Veľkej Británii. Viete, že toto je precedens zmluvy Európskej únie, ale veľmi jasne predpokladajú to, že rozširovanie obnoviteľných zdrojov energie musí byť prioritou a vaše rozhodnutie v kolegiu komisárov odporuje e, tomuto. Čiže je jasné, že de facto sa tu, e, že tu dochádza k renesancii e, jadrovej energie. Čiže mňa by zaujímalo, ako chcete nejakým spôsobom vysvetliť túto deformáciu hospodárskej súťaže svojím spôsobom, ktorá podkopáva obnoviteľné zdroje energie teda toto rozhodnutie, ktoré ste prijali e, ohľadne tej jadrovej elektrárne vo Veľkej Británii. A čiže ma zaujímalo, ako ste vy v kolegiu hlasovali. Boli ste za tie štátne garancie pre túto elektráreň, alebo boli ste proti? Ďakujem pekne, rečnička je prerušená. Nech sa páči odpoveď. Ďakujem pekne za túto otázku, pani poslankyňa, lebo si myslím, že si táto otázka zaslúži objasnenie. A toto rozhodnutie Hinkley Point tam nešlo o nejakú preferenciu pre určité zdroje energie, išlo o jasný prípad štátnej pomoci. Išlo o prípad, kedy to v komisii riešili, riešilo oddelenie pre hospodárskú súťaž a britské orgány prišli s veľmi presvedčivými argumentami za udelenie tejto štátnej pomoci, teda vyhovenie tejto žiadosti a jasne preukázali, že im chýba 7, alebo by im chýbalo 7 dodávok energie, keby táto elektráreň nebola postavená. Zlyhanie trhu bolo preukázané v tom zmysle, že nebudú schopní nahliť tento nedostatok energie z iných zdrojov Eh, že nezískajú eh, financovanie na finančnom trhu pre tento projekt bez štátnej pomoci. A ja vám môžem povedať, že to nebolo také jednoduché, niečo za niečo, bolo to naozaj veľmi komplikované, veľmi zložité rokovanie s britskými orgánmi, kde komisia naozaj trvala na tom, aby spotrebitelia v Británii naozaj sa im dostal tých najlepších podmienok a myslím si, že ten výsledok je taký, že tie náklady uh, tohto projektu sa rozdelili pol na pol 70 miliard štát, 70 súkromný investor. Čiže je to naozaj dobrý výsledok pre spotrebiteľov, lepšie ako eh, keď sme začínali tie rokovania, keď sa na nás obrátili britské orgány eh, o schválenie tejto štátnej pomoci. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz pán Parňov, nech sa páči. Vážený pán podpredseda, sme podpredseda, tu som za vami. Takže v prvom rade vítam vašu energickosť, energiu ochotu. Vy ste v úvode uviedli, že chcete naozaj, aby energetická únia sa stala skutočnosťou, že chcete, aby sme mali skutočnú európsku energetickú politiku. Povedali ste, že Ide teda o čas, ktorý je zrelý na takéto niečo. No ale pokiaľ ide o tieto ciele, je potrebné sa zhodnúť nielen na cieľoch, ale aj na tej ceste, ako ich dosiahnuť. A tam sa často tie názory líšia. Takže moja konkrétna otázka. Energetická únia by mala byť toho typu, ako navrhuje Donald Tusk, alebo by to malo byť e, uplatnenie e, nejakých spoločenstiev, nákupu plynu, ako navrhoval Jacques Delors alebo predseda Buzek e, podľa typu SECA? Thank you very much, and, and, and I hope I understood your question correctly. The, the... Ďakujem veľmi pekne. Pravda je taká, že eh, k dnešnej diskusii viedlo viacero stimulov. Energetická únia bola určitou ideou v mysli presvedčených Európanov prednedávnom. Jerzy Busek a Jacques Delors boli e, tí, ktorých som ja citoval, ale sú tu aj iní politickí mysliteľia, ktorí hovoria, že musíme ísť týmto smerom. E, nedávno prišiel návrh aj od pána Donalda Tuska, budúceho predsedu Európskej rady. Ja vám predstavím a predstavil som môj politický koncept, ktorý sa opiera o 5 pilierov. Možno sa počet pilierov ešte zmení, ale ja chcem s vami diskutovať o tom, ako má vyzerať politika konkrétna, ako má, má vyzerať štruktúra, konkrétna um, roadmap, konkrétna cestovná mapa, za pomoci ktorej sa tam dostaneme. Pokiaľ ide o spoločné nákupy, keď sa predkladajú takéto návrhy, tak potom väčšinou experti hovoria, že je to veľmi ťažké e, presadiť. Existujú zložité pravidlá hospodárskej súťaže, potom Svetová obchodná organizácia takisto má určité pravidlá. Sú obavy, že by sa z toho mohol stať kartel, ale ja si myslím, že by sme mali sa na tieto veci pozerať zo širšej perspektívy a mali by sme prekonávať tieto prvotné negatívne argumenty, pretože tu máme ten veľký argument, koľko peňazí dávame za energiu. Sme obrovským zákazník, zákazníkom a my by sme podľa mňa mali vyžadovať za tie peniaze, ktoré vynakládame, aj rešpekt a dobré zaobchádzanie s nami ako so zákazníkom a s Európskou úniou. A teraz otázka pána Demesmakera, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dobrý večer, vážený pán dezignovaný podpredseda komisie. Tuto vzadu som, e, zakývam vám, aby ste si ma všimli. Takže by som sa vrátil k otázke energetickej účinnosti. Vy ste povedali, že ste za záväzné ciele v tejto oblasti a toto môžem len podpísať, naozaj na 100%. Ale som trošku sklamaný, keď sa pozriem na predbežné závery rady. A teda vidím tam, že hlavy štátov a vlád chcú len indikatívne ciele, veď toto je predsa premrhaná šanca. Myslíte si, že takéto indikatívne ciele pomôžu eh, dospieť k požadovaným výsledkom, ktoré sa snažíme dosiahnuť? To je prvá otázka. A druhá, podpora podnikov intenzívnych na spotrebu energie. E, toto súvisí s otázkou súťažou, s našou konkurenceschopnosťou. E, čiže ako toto dokážete napojiť na prioritné investície, pokiaľ ide o oblasť energetickej účinnosti? Ďakujem. thank you very much. Uh, uh, Ďakujem pekne za túto otázku. Naozaj ste si preštudovali návrh záverov rady veľmi hlubkovo a naozaj platí, že v týchto záveroch sa pokiaľ ide o energetickú účinnosť, že sa tam hovorí o určitých cieľoch, Zajtra na Rade pošovacom záležitosti sa budem snažiť presadiť záväzný charakter týchto cieľov, ale v konečnom dôsledku je to rada, ktorá sama rozhodne konsenzuálnym spôsobom a je naozaj zložité predpovedať, ako to dopadne. Ale je tu ďalšia vec, ktorú vám chcem povedať. Vychádzajú do skúseností v Európskej únii so zavádzaním cieľov a politík, pokiaľ je oblasť zeleného rastu, tam niekedy sú oveľa dôležitejšie ako celé konkrétne opatrenia, konkrétne politiky, stimuly, rôzne programy podporné. A toto si myslím, že všetko máme v našich rukách, v rukách európskych inštitúcií. Ako sa postaviť k tým záverom, ako ich predstaviť do konkrétnych krokov a politík následne. A ja si myslím, že je to takou permanentnou prioritou komisie samozrejme využitie argumentu obrovských nákladov, keď sa nevyvinie dostatočné úsilie, pokiaľ ide o energetickú účinnosť, teda že budú e, vznikať ďalšie straty, a že to vyvolá zbytočné náklady pre našich občanov, pretože budú platiť pri vysoké faktúry vzhľadom na neefektívne budovy, energeticky neúčinné budovy. Ďakujem. Ďakujem. Teraz Nils Torvalds, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán dezignovaný komisár, vy ste vo vašej písomnej odpovedi hovorili o popasovaní sa s, tou, s tým rozporom produkcia potravín na jednej strane, produkcia palív na strane druhej. Vy ste z Bratislavy a zrejme viete, že popasovanie sa, e, to, takto nerozhodnete ani e, hokejový zápas. Čiže keď poviete, sa s niečím popasujete, ale nemáte žiadne konkrétne ciele, no neviem. Takže moja jednoduchá otázka na vašu adresu. Budete naďalej sa pasovať alebo sa toho naozaj chopíte a stanovíte si skutočné ciele. Ďakujem. No, ja si myslím, že vaša otázka súvisela s biopalivami. Je to tak? Áno, ďakujem pekne za túto otázku. Je to jedna z vecí, ak ma teda schválite, to bude jedna z vecí, kde dôjde k trialogu, lebo je jasné, že keď sa pozriete na smernicu o nepriamom využívaní e, pôdy, tak tam už je to v druhom čítaní a e, dúfam, že sa nám podarí prekonať názorové rozdiely rady a parlamentu až sa dopracujeme ku kompromisu, e, ktorý naozaj potrebujeme v tejto oblasti, lebo to popasovanie sa buďme úprimní, prvá generácia biopalív, ktorá vytláčala, tak povediac, produkciu potravín eh, a krmovín, eh, vytvorila také podmienky, kedy neboli dosiahnuté tie výsledky, ktoré sme dočakávali ani z hľadiska kvality a efektívnosti tých palív a malo to zároveň aj e, veľmi negatívne, neočakávané e, dopady sociálneho charakteru, takže tento problém bude potrebné vyriešiť a my využijeme náš rozpočet oblasti výskumu a vývoja tak, aby sme motivovali výskumníkov k intenzívnej práci na druhej generácii biopalív. Lebo ja si myslím, že toto je vec, ktorú do budúcna naozaj potrebujeme. A ešte ďalšia vec. Ja som presvedčený, že v najbližších 5 rokoch dôjde, hlavne v oblasti dopravy, k väčšej miere využívania alternatívnych palív CNG, LNG, elektrína a to nám pomôže znižovať e, emisie CO2 vo väčšej miere ako biopaliva. Ďakujem. No, Ďakujem. A teraz pán Juaristi Ďakujem, pán Ševčovič. Som tu, na ľavej strane. Ja by som sa chcel dotknúť otázky jadrovej energie. Už to tu bolo spomenuté. My máme v Garoni najstaršiu jadrovú elektráreň v Španielsku a je len nedaleko od niekoľkých väčších e, miest. A takisto e, v Belgicku nedávno podobná atomová e, elektráreň bola zatvorená, ale podnik, ktorému patrí elektráreň, chce opäť začať s prevádzkou a nám bolo povedané, že toto je v právomoci e, členského štátu. To je pravda, ale ja si myslím, že je to aj vaša právomoc. Tá otázka zastaralých eh, jadrových elektrární, ako je možné bezpečne ich e, dávať mimo prevádzku. Máte pravdu, pokiaľ ide o bezpečnosť eh, jadrových elektrární, toto je veľmi dôležitá vec a na to musíme samozrejme so španielskou vládou veľmi úzko spolupracovať. Máme 180 jadrových inšpektorov v komisii, ktorí zabezpečujú kontrolu týchto eh, jadrových elektrární v Európe, aby boli bezpečné a aby fungovali podľa určitých štandardov. Po tragédii vo Fukushime sme zrealizovali záťažové testy a nedávno sme boli svedkami toho, v komisii máme veľa expertízy a skúmali sme výsledky záťažových testov a môžem vás ubezpečiť o tom, že keby komisia mala akékoľvek pochybnosti o tom, že e, daná jadrová elektráreň nie je bezpečná, tak by e, zverejnila tento názor, toto stanovisko. A my samozrejme o tomto budeme hovoriť so španielskou vládou veľmi otvorene, aby sme zabezpečili, že E, jadrové elektrárne budú rešpektovať štandardy najvyššej bezpečnosti. Ďakujem. Teraz položí otázku pán Erikson. Dobrý večer, pán Ševčovič. Tu som. Tu som, tu som. E, Švédsko volá Švédsko. Takže jeden bod. Ja súhlasím s vami v tom, že by sme mali vytvoriť energetickú úniu a je veľmi dôležité um, prijať kroky, aby, aby sme kráčali týmto smerom. Ale energetická únia sa musí zároveň opierať o solidaritu. A máme tu um, veľmi odlišné východiska v každom štáte. Napríklad moja krajina investovala do vodných elektrární už pred takmer storočím a máme takisto veľa rôznych možností využívať obnoviteľné zdroje energie a my sme už veľa investovali takisto aj do energetickej účinnosti, ale napríklad Poľsko investovalo najmä do ťažby uhlia a ja sa chcem spýtať vás, ako by, ako by ste vy chceli pomôcť Poľsku? E, ako postupovať s Polskom a rečník bol prerušený, bohužiaľ. Ďakujem za túto otázku. Máte pravdu, že solidarita a dôvera to sú kľúčové prvky budúcej energetickej únie. Solidarita sa prejavuje najmä v situáciách, kedy sa nachádzame v naozaj v závažných problémoch, napríklad v roku 2009 Videli ste, že vďaka reverzným tokom a spolupráci v oblasti skladovania plynu členské štáty boli schopné si navzájom vypomôcť, aby sa mohlo kúriť a svietiť, pretože niektoré členské štáty v roku 2009 naozaj mali závažné problémy. Švedsku musím vyjadriť veľký obdiv, pretože je skutočne modelom, vzorom, pokiaľ ide o modernú energetickú štruktúru a obnoviteľné zdroje. Švedsko má samozrejme určité geografické predpoklady, ktoré to umožňujú, ale je vynikajúce, že Švedsko bolo tak šikovné, že to využilo na výrobu čistej energie. Pokiaľ ide o uhlie, musíme byť um, úprimní. Dnešná situácia je taká, že uhlie je ešte stále najvyšším zdrojom energie v Európe. Viac ako 27 energie sa vyrába z uhlia. Potom nasleduje jadrová energia a na treťom mieste asi 24 nasledujú obnoviteľné zdroje. Nejde iba o Poľsko, ale máte pravdu, samozrejme Poľsko využíva um, veľmi uhlie, ale napríklad aj Nemecko 44 Čo môžeme teda robiť? môžeme využívať podporu novej technológie CCS na zachytávanie uhlíka a ukladanie uhlíka a potom aj fondy, ktoré môžu pomôcť Poľsku obnovovať elektrárne, tak aby boli čistejšie v budúcnosti. Ďakujem, hovorí predseda. A teraz pani Virkunen. Ďakujem, pán predseda, pán Ševčovič. Vy ste už povedali viackrát, že Európska energetická infraštruktúra musí byť zmodernizovaná a rozšírená, aby umožnila toky energie, voľné toky energie po celej EÚ. Je potrebné odstrániť energetické ostrovy. Ako vieme, ešte stále máme v EÚ veľa energetických ostrovov aj v Severnej Európe, odkiaľ pochádzam ja. A ja chcem od vás počuť, čo vy vidíte ako taký naj, najliehavejší projekt. Povedzte mi top, top 5 uh, eh, energetických projektov na ďalších 5 rokov a ako vy zabezpečíte pokrok týchto projektov? Ďakujem veľmi pekne. Keď sa pozrieme na situáciu energetických ostrovov, máme problémy na severe, Fínsko, Baltské štáty. Vidíme, že ich elektrické siete sú napojené ešte na ich minulosť, tak povediac. Okrem toho máme problémy v Južnej Európe, Iberský polostrov, ale aj Malta a Cyprus. Aké sú najdôležitejšie projekty do budúcnosti? Najlepšou odpoveďou by bolo asi to, že by sme sa mali pozrieť na zoznam projektov, ktoré sú prílohou európskej energetickej bezpečnosti a to sú vlastne projekty, ktoré dostanú moju plnú podporu. Interkonekcie medzi Fínskom a Baltickými štátmi a zvyškom európskych štátov, pokiaľ ide o elektrickú energiu. Budúci týždeň, alebo tuším už tento týždeň, budeme svedkami otvorenia LNG terminálu v Klajpedii. To je takisto dôležitou súčasťou tejto snahy ukončiť izolovanosť e, Fínska a baltických štátov. Takže povedal by som e, prepojenie elektrických sietí, prepojiť Fínsko a baltské štáty na elektrickú energetickú sieť a takisto LNG terminály v tej oblasti, z ktorej aj vy pochádzate. Myslím si, že toto pomôže odstrániť izoláciu týchto oblastí a pomôže to Fínsku aj baltským štátom, aby postupne krok za krokom boli napojené na zvyšok európskej energetickej siete. Ďakujem. Carlos Zorino, nech sa páči. Ďakujem, eh, pán dezignovaný podpredseda komisie. Máte veľmi dôležitú misiu. Európska únia by sa mala dostať na prvé miesto v oblasti zelených pod- politík a takisto chcete posilniť konkurencieschopnosť. Mám tri otázky. Najprv e, otázka o balíku pre klímu. E, ten cieľ 27%, e, myslíte si, že e, to e, vám vyhovuje? A e, Európa predsa má byť na prvom mieste a potom interkonexie, prepojenia. Európa by mala mať dobré prepojenia a chcem sa spýtať, ako o, prelomíte taký ten odpor alebo neochotu napríklad Francúzska alebo Španielska. Portugalska. Niektoré štáty znížili e, dotácie pre, e, trval, e, pre, pre obnoviteľné zdroje energie. Čo si o tom myslíte, o tejto praxi? Čo urobíte? Ďakujem. Myslím si, že tú prvú časť som už od, na to som už odpovedal. Hovorili ste o Španielsku, tá je, to je v ťažkej pozícii pretože zaostáva v cieľoch eh, elektrického prepojenia eh, medzi členskými štátmi a viem, eh, um, že vo Francúzsku niečo, je to niečo okolo 2%. Tá cieľ, tá, je to veľmi zlé a nedá sa to tolerovať. Mali by sme nájsť dobré odpovede na, úto, na túto otázku. Uh, a myslím si, že vo štvrtok e, sa bude riešiť táto situácia ako problém, ktorý musí byť vyriešený. Musíme zabezpečiť financovanie a Portugalsko a Španielsko by mali byť napojení na európsku sieť. Komisia je pripravená na to, aby toto sprostredkovala. Nie len toto, ale aj iné problémy pretože vidíme, že na regionálnej úrovni je ťažké nájsť konsensus. Ja som osobne pripravený e, sa zapojiť sa do týchto rokovaní, pretože si myslím, že túto situáciu by sme mali vyriešiť. Druhý problém, ktorý ste spomenuli, je takisto dôležitý. V Španielsku, Portugalsku a Českej republike máme takú situáciu, že boli e, prijaté schémy pre finančnú podporu e, obnoviteľných zdrojov energie a potom sa tá situácia zvrátila. A Portugalsko je najlepší príklad, lebo e, tam sa rokovalo medzi vládou a zástupcami e, energie e, pre, trval, pre trval udržateľné zdroje, obnoviteľné zdroje energie. A tam našli riešenie, ale v prípade iných krajín, tam mám obavu, že tam môžeme skončiť e, v legálnych bojoch o retroaktivite a tam by som radšej uprednostnil rokovania ako rozhodnutia súdu. Ďakujem. A teraz pani Biznievska. No, Ďakujem. Ja by som sa chcela spýtať následovnú otázku. Aký máte postoj na závislosť medzi klimatickým balíkom a závislosťou európskeho hospodárstva, pretože vaša krajina patrí medzi tie, ktorá najviac skoro najviac závisí na dodávkach Ruska, pretože Slovensko skoro 100% plynu dováža z Ruska. Poľsko na tom nie je oveľa lepšie. Dovážame asi dve tretiny plynu, ale Polsko má dostatočné zásoby uhlia a preto sme závisli od uhlia. Myslíte si, že súčasný konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom je práve tou chvíľou, keby sme mali zhodnotiť eh, klimatickú a energetickú politiku EÚ? tak, aby e, táto nediskriminovala fosílne súroviny vrátane uhlia? Čo chcete urobiť preto, aby ste ochránili výrobcov uhlia, ktorí majú čo robiť s konkurenciou? A rečnička bola prerušená. Thank you very much, madam, for, uh, for this question. Ja, teda um, ohľadom brilicového plynu. Um, ďakujem za otázku. Uh, Ehm, Agenda 2020 ehm, nie je konkurencieschopnosťou pre náš priemysel. Toto musí ísť ruka v ruke a musíme pracovať tak, aby jedno eh, druhé posilňovalo. Pretože, ako som už povedal, obnoviteľné zdroje eh, sú naše. Solárna energia, vietor, to všetko patrí nám. a nie sme závislí od zahraničných zdrojov energie. A nie sme závislí od hlavného aktéra, od Ruska. A zvlášť teraz sme naozaj vo veľmi ťažkej situácii. Takže myslím si, že by sme mali pracovať na obidvoch typoch politík a zároveň si myslím, že by sme mohli dosiahnuť dobré výsledky. Ako som povedal, rozhodnutie ohľadom energetického mixu patrí každému členskému štátu, ale každý členský štát musí rešpektovať spoločné ciele, na ktorých sa členské štáty dohodli. Preto je dôležité spolupracovať a mať spoločný jednotný európsky postoj k zelenej, k ekologickej politike, k zelenej stratégii pre budúcnosť. Myslím si, že E, balík EU 2030, 2030 bude dobrej pre Polsko, pretože e, sú tam veľmi dobré prvky. Poprvé, vytvorenie e, vytvorenie fondov, vytvorenie um, investičného fondu, vďaka ktorému Polsko um, obnoví svoje uh, elektrárne. Uh, Eh, čiže aj Polsko bude mať eh, ambicioznejšie ciele v agende pre zelený rast. Thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán dezignovaný komisár, ja chcem len doplniť tú otázku. Viem, že je to na členských štátoch, aby sa rozhodli, aký budú mať energetický mix. A chcem sa spýtať, ako E, plánujete koordináciu medzi jednotlivými členskými štátmi e, v týchto politikách? Aký je váš všeobecný postoj a možnosť na diverzifikovanie e, dodávok energie? Ďakujem za túto otázku. Myslím si, že diverzifikácia a lepšia koordinácia sú kľúčové preto, aby sme vytvorili Európsku energetickú úniu. Bez lepšej koordinácie a bez širšieho, širšej diverzifikácie zdrojov sa nám nepodarí vytvoriť energetickú úniu. Keď hovoríme o koordinácii, tak eh, potre- máme predsa dobré skúsenosti s koordinátormi eh, pre oblasť plynu. Tam je eh, vzájomná dôvera a zavádza sa väčšia transparentnosť vo stretnutiach tejto skupiny. A myslím si, že v tomto musíme pokračovať. Členské štáty e, musia byť úprimnejšie, o čom rokujú, za akých podmienok. Dôležité je, aby sme mali spoločný postoj, e, keď e, máme kontakty s treťou stranou. Mm. Nema, jednotliví partner by nemali hrať politiku proti členským, jednotlivým iným členským štátom. Čiže mali by sme mať také rámce, ako máme v oblasti plynu aj pre iné polia v energetiky. Ako to môžeme diversifikovať? Poprvé, prvým kľúčovým prvkom, keď hovoríme o plyne, je, ja som sa poučil zo zlyhania Nabuka, aby som bol úprimný. Uh, Ehm, nemôžeme byť e, až tak veľmi politicky prítomní v jednotlivých krajinách, e, kde sa staval ropo, ropovod. Mali by sme mať intenzívnejšie kontakty s konzorciom ktorý, ktoré stavia tento ropovod, aby e, sme e, mali aj adekvátnu finančnú podporu pre tento ropovod. A potom musíme pracovať aj na energetických termináloch a e, na nových vzťahoch s Alžírskom, s inými krajinami ako USA, Brazília a ďalšími krajinami, z ktorých takisto môžeme príjmať energiu, ak pripravíme potrebnú infraštruktúru. E, Ďakujem, pán predseda. Vážený pán Ševčovič, som veľmi rád, že hovoríte o, o takomto koncepte energie. Vy ste pripomenuli rozdiely v Európe a povedali ste, že energia ne, nemôže byť využívaná ako politická zbraň. Uh, Ehm, vy ste hovorili aj o Rusku. Ja by som chcel konkrétne vedieť toto. Čo sa týka energie, ako chcete e, riadiť e, alebo spravovať e, vzťah s Ruskom, najmä v tom, čo sa týka energetickej bezpečnosti. Ďakujem za otázku. Viete, že Dlhé roky Rusko malo status strategického partnera pre EÚ. Ale situácia e, v Rusku je strategická, ale, teda posto, e, situácia Ruska je strategická, ale partnery sa správajú inak. Takže preto musíme byť transparentní, musíme byť otvorení vo vzťahu s Ruskom. a mm, jasne musíme definovať svoje pozície. A keď hovoríme o operáciách ruských spoločností v Európe, skrátka musia rešpektovať naše pravidlá. To je jasné. Musíme sa ubezpečiť, že keď e, hovoríme o dodávkach energie, o potrebách energetických, tak musíme lepšie e, využiť e, naše právomoci a našu silu, pretože sme veľkým zákazníkom a e, vývoz Ruska do Európy predstavuje 52 rozpočtu pre Ruskú federáciu a predstavuje to 75 ruského vývozu. Čiže to neznamená, že oni len dovážajú energiu nám, ale znamená, že potrebujú k nám vyvážať. Mm, treba však, aby to fungovalo trocha lepšie. Čiže e, ten vzťah by mal fungovať lepšie a mali by sme byť schopní komunikovať jedným hlasom. Uh, ako sa to stalo aj tento rok, keď e, pán prezident Putin poslal e, listy 18 e, hlavám štátom a premiérom a on dostal jeden jediný list, odpoveď od komisie. A takto by to malo pokračovať ďalej. Ale myslím, že som vyčerpal svoj rečnícky čas. Ďakujem. A teraz pán Sebdans. Ďakujem za vaše odpovede. Naozaj je to veľmi dobre, že e, chcete sa zúčastniť parížského procesu. A samozrejme aj vaše písomné odpovede e, boli e, veľmi dobré. Vidím, že tam zohráte dôležitú úlohu. A chceme byť, Európska únia chce byť lídrom v klimatickej politike. Ako chcete zabezpečiť to, aby sme boli naozaj lídrom v tejto oblasti klímy? A ako chcete zabezpečiť, že EÚ e bude viesť tú diskusiu, aby boli stanovené jasné ciele a jasné záväzky? Ďakujem za otázku. Keď hovoríme o parížských rokovaniach a parížskom samite, myslím si, že že Európsky parlament v ňom bude naozaj zastúpený a myslím si, že bude naozaj zblízka sledovať e, celé dianie a aj vďaka rámcovej dohode medzi Európskou komisiou a parlamentou, e, ktorú sme vyrokovali, máme veľmi dobrý rámec, ktorý môžeme uplatniť a takisto aj dobrý mechanizmus, ako budú e, na to, aby členovia Európskeho parlamentu boli informovaní o prebiehajúcich rokovaniach. A nemusím vás ubezpečovať o tom, aké dôležité je to, a ubezpečujem vás, že budete informovaní o celom procese a pokroku na Parížskom samite. No a keď hovoríme o posilnení podpory pre obnoviteľné zdroje e, energie a pre zelenú politiku, tak musíme ukázať našim členským štátom, občanom aj podnikom, že sa to netýka iba toho, že budeme zachraňovať planetu. Tu ide aj o obchod, o podniky, pretože nám to dáva väčšiu nezávislosť. Vďaka tomu budeme môcť diverzifikovať naše zdroje energie, môžeme vytvárať nové pracovné miesta. Pozrite sa na to, aké úspechy sme zaznamenali pri vytváraní pracovných miest Um, tam sa nerušili pracovné miesta, ale vytvárali v oblasti tejto zelenej uh, politiky, pretože máme dobrú technológiu a um, keď sa pozrieme na takú situáciu, aká je v Číne, tak vidíme, že európska technológia e, bude požadovaná, bude žiadaná a toto je ďalší argument, ktorý môžeme e, uplatňovať, keď budeme hovoriť o zelenej politike. Ďakujem. Mariža Marinesku. Ďakujem, pán predseda, vážený e, pán dezignovaný komisári. E, dúfam, že budeme, hovor- dúfam, že budeme pracovať v oblasti TNE a zmluva zabezpečuje v, prí- v prípade nedostatku doda- dodavok energie, že komisia môže navrhnúť opatrenia preto, aby sa e, nejak vyriešila táto kríza. A v prípade takejto v takejto, v takomto prípade napríklad teraz v zime využijete túto, túto možnosť alebo máte ďalšie dôležité opatrenia, ktoré navrhujete? Ďakujem. A teším sa na spoluprácu s vami, či už v oblasti TEN alebo v inej oblasti, pretože tá spolupráca bola naozaj veľmi užitočná. E, keď hovoríme o tejto e, zime. E, ja som hovoril s pánom Oettingerom, e, povedal mi, že rokovania sú veľmi ťažké, ale je optimista. Hovoril po dvoch dňoch stretnutí, bude to pokračovať v Bruseli a povedal, že nájdú spoločný rámec, kde sa bude definovať riešenie pre, pre túto zimu a budúci rok. Myslím si, že to je podstatné pre Ukrajinu, Rusko, ale aj celú Európu a myslím si, že dobré riešenie tohto problému upokojí mnohých, eh, ktorí eh, sa na to pozerajú s obavami, eh, teda na celý obchod s energiami. No a dobrý výsledok je, že výsledok tohto zaťažového testu je viac menej pozitívny. Európa ako celok vie fungovať dobre. My sme vlastne fungovali celkom dobre počas šie, šiestich mesiacov, keď nám Rusko odstrihlo dodávky plynu. Ale musíme si jasne povedať, že v prípade šiestich členských štátov tá situácia bude ťažká, pretože závisia od dodavok ruského plynu. A samozrejme, ak takáto e, bude situácia a ak sa dostaneme do takéhoto krízového stavu, tak ubezpečím vás, že, ubezpečím vás, že Európska komisia využije všetky svoje nástroje, aby e, sa neopakovala situácia z minulosti, keď domácnosti podnik a podniky boli ponorené do tmy, pretože chýbala energia. Thank you and now Mr. Miroslav Poš. Ďakujem a teraz pán Miroslav Poš. Ďakujem, pán komisár. Energetická politika v EÚ prechádza obdobím, keď sa bude určovať jej podoba. Či už ide o energetickú úniu alebo ciele pro rok 2030. Chcem sa spýtať dve otázky. Aké závery urobíte zo zaťažových testov jadrových elektrární a ako využije komisia výsledky týchto testov? A potom, aký je váš postoj k jadrovej energie? A najmä jej súčasť prechodu k nízkouhlíkovému hospodárstvu. A potom môžete komentovať, ako by mala zohrať úlohu nemecká Energiewende, čiže nemecká energetická politika, ktorá je pre krajiny strednej a východnej Európy kľúčovou. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne aj, aj e, za túto otázku. E, v prvom rade si myslím, že stres testy pre e, jadrové zariadenia, pre jadrové elektrárne v Európe boli e, mimoriadne dôležité z hľadiska ubezpečenia obyvateľov Európskej únie, že jadrové zariadenia e, v Európskej e, únii rešpektujú najvyššie bezpečnostné štandardy. Myslím si, že boli e, veľmi užitočné z toho hľadiska, že došlo k takej výmene najlepších skúseností, najlepších tých biznis praktík, aby sa naozaj tie najnovšie výdobytky, ktoré máme v tejto oblasti z hľadiska posilňovania bezpečnosti bezpečnosti jadrových zariadení mohli plne uplatniť eh, vo všetkých krajinách Európskej únie, ktoré chcú používať jadrovú energiu. Momentálne ich je 16, 14 členských krajín, čiže polovica z nich nadalej chce pokračovať eh, v jadrovej energetike a preto bolo veľmi dôležité, aby sa v týchto krajinách pripravili také opatrenia, také plány, ktoré rešpektujú tento, tieto vysoké požiadavky na kvalitu jadrovej bezpečnosti. Keď sa pozrieme na eh, scenáre, ako sa dostať k bezuhlíkovej ekonomike v roku 2050. Náš záväzok znížiť emisie CO2 o 80 až 90 v roku 2050. Tri z piatich scenárov, ktoré k tomuto cieľu môžu priviesť, rátajú s jadrovou energiou ako s nízkouhlíkovým eh, eh, zdrojom energie a vzhľadom na to, že jadrová energia je druhým najdôležitejším zdrojom produkcie energie myslím si že jadrová energia zostane v energetickom mixe európskej únie a z hľadiska komisie je potrebné zabezpečiť maximálne vysoké štandardy bezpečnosti pre prevádzku týchto zariadení. Ďakujem. Teraz pán Markus Píper. Ďakujem, tu som pán Ševčovič. Keď hovoríte o energetickej o účinnosti, máte na mysli úspory energii, ale čo urobíte s členskými štátmi, ktoré e, by e, mohli dosiahnuť veľký rast. A potom hovorili ste, že obnoviteľné energie patria nám. Máme členské štáty, ktoré tento podiel e, majú už 30 Musíme šetriť aj v oblasti E, obnoviteľných energií. Máme aj tam robiť úspory energie. Tretia otázka, um, indikatívne ciele. Hovorili ste, že tu najdôležitejšia je európska kompetencia, legislatíva a záväzné opatrenie. Chcete naozaj v oblasti od Grécka po uh, Baltské štáty zaviesť uh, záväznú e, smernicu pre sprchové hlavice alebo pre energetickú hospodárnosť budov. Ja to v Rakúsku alebo v Nemecku neviem vykomunikovať e, s ľuďmi. Nemôžem obhájiť, e, prečo si máme kupovať v krajinách nové sprchové hlavice, keď nemáme problémy s vodou napríklad. Takže ako takéto veci robiť v krajinách, kde to nie je potrebné? For, for Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. A myslím, že ste veľmi dobre opísali tú dilemu, pre ktorou tu stojíme. Na jednej strane getická účinnosť. V tomto výbore je jasný tlak e, na vyššiu úroveň ambícií, záväzné ciele, vyššie ciele a tak ďalej. No ale pokiaľ ide o konkrétnu implementáciu politík, aby sme tie ciele dosiahli, tak tam už to je trošku zložitejšie, lebo energetická účinnosť budov v poriadku, ale je tu ešte ďalšia dôležitá vec, ďalší dôležitý komponent energetickej účinnosti a to je smernica o ekodizajne. A ako som už spomínal, keď sa pozrieme na to, aké úspory sme už dosiahli ako ekodizajnu, o koľko energie menej sa minulo, sú to naozaj mm, obrovské čísla, ale nehovoríme o tom dostatočne často, že vďaka úsporám, ktoré sme dosiahli vďaka smernici o ekodizajne v roku 2020, usporíme energiu v objeme spotreby Talianska, ročnej spotreby Talianska. to je obrovský objem. A sú to často opatrenia, ktoré nie sú veľmi populárne a ktorým sa tlač v počiatku vysmievala. Takže e, musíme sa naozaj ponaučiť zo skúseností, ktoré už máme. Technické štúdie prebiehli aj k tým hlaviciam, k kavovárom a k fénom. A naozaj vám chcem povedať, že naozaj nechceme mať záväzne ciele pre tieto e, prístroje, lebo sme vyhodnotili, že v týchto konkrétnych prípadoch úspora energie by nebola e, alebo nebola dostatočná, aby sme mali naozaj záväzné predpisy pre všetky tieto veci. Ale pokiaľ ide napríklad o boilery, tak tam to už vyzerá úplne inak. Takže naozaj sa musíme pozrieť na to, teda kotle. Musíme sa teda pozrieť e, na e, to, v ktorých oblastiach sa dajú dosiahnuť konkrétne výsledky a v ktorých nie. A pokiaľ o tú komunikáciu je potrebné, aby sme boli všetci na jednej lodi. Pomôžte nám komunikovať, prečo to navrhujeme, e, že chceme usporiť energiu a chceme znížiť faktúry našim domácnostiam. Ďakujem pekne. A teraz pani Dali, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán Ševčovič. Je zjavné, že je v záujme Európskej únie mať politiku v boji proti klimatickým zmenám, e, energetickú politiku v zmysle diverzifikácie, zabezpečenia dodávok energie, tak, aby sme podporovali sociálne, ekonomické ciele a udržateľnosť diverzifikáciou zdrojov energie. Tým všetky členské štáty, e, vrátanie tých, ktoré sú momentálne izolované, budú do tohto celého zapojené. E, teda máme tu jednu sieť a aj tie ostrovy musia byť jej súčasťou. Ale zamerajme sa na, kto by ste zamerali na sever e, Európy, ale keby ste sa pozreli aj na juh, prosím, ako to vy vnímate, ako chcete vy podporiť európske investície, pokiaľ ide o produkciu energie, tvorbu infraštruktúr ako siete, interkonektory alebo skladovacie zariadenia. Môžete nám prosím povedať niečo viac o európskej správe, európskej úrovni, teda z hľadiska energetickej únie a ako budete podporovať európske úsilie, pokiaľ ide o infraštruktúru, tak aby členské štáty naozaj boli prepojené a to všetky boli všetky pripojené na siete plynu aj elektriny. Ďakujem. Ďakujem pekne za túto južnú perspektívu. Vy ste z Malty, že? A naozaj platí, že momentálne sme sa, alebo doposiaľ sme sa vzhľadom na tie otázky a ich e, autorov a e, skôr koncentrovali na ten sever, pobaltské štáty, Fínsko, Škandináviu, ale na juhu je situácia podobná v Stredomori. V Stredomori je situácia podobná, takže naozaj je potrebné venovať sa tejto otázke, riešiť ju, pretože je to na jednej strane problém, ale otvára aj rôzne príležitosti, keď sa na to pozriete z geografického hľadiska, keď sa pozriete na tú potrebu diverzifikácie zdrojov energie. Mm, ja si myslím, že ten projekt, ktorý som spomínala v úvode, vytvorenie eh, takej nejakej uh, centrály uh, plynovej, uh, predodávky plynu práve v Stredomori, uh, toto je veľmi dôležitá vec, pretože máme tam Alžísko, tretí najdôležitejší dodávateľ plynu, uh, sú tam ďalšie krajiny. Hovorili sme o tých novoobjavených ložiskách plynu pole Afrodite na Cypre a naozaj som presvedčený, že je veľmi dôležité toto zakomponovať do našej stratégie diversifikácie zdrojov energie. Pokiaľ ide o Maltu, e, tam je e, naozaj známa špecifická situácia vašej krajiny, čiže jeden z prioritných projektov, ktoré mám na zozname, projekty v spoločnom záujme, e, to je e, LNG terminál, plávajúci LNG terminál pre Maltu, tak aby sme zabezpečili, že tam bude lepšie prepojenie medzi Maltou, Sicíliou, čo by zabezpečilo, že Malta nebude naozaj energeticky izolovaná od zvyšku európskej energetickej siete. Čiže takto by sme zaintegrovali aj Maltu e, k sieti, európskej energetickej sieti. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz dostáva slovo pani Gardini, nech sa páči. Ďakujem pekne. Rešnička žiaľ nemá dobre pustený mikrofón. Áno, už sa situácia napravila. Uh, Dobre, dobrý večer. Pán dezinový komisár, už sme si počuli naozaj veľmi veľa o energetickej politike. Naozaj e, máme teraz v tomto čase pred zimou veľké obavy. Chcela by som sa ale venovať Parížskej konferencii v roku 2015 už od Kondane. Tie jednotlivé konferencie zmluvných strán naozaj sledujem. Vždy je tam tá obrovská nádej, za každým teda veľké nádeje v úvode, no a na záver takmer prázdne ruky. Takže som zase mala nádej, že sa to podarí, ale potom sa ozvali určité správy z druhej strany Atlantiku, ktoré ma naladili trošku pesimistickejšie a to, že nebude možné dospieť k záväznej medzinárodnej dohode a k podpisu takejto dohody. Uh, ktorá by bola záväzného charakteru. Čiže tie konkrétne aspekty, obnoviteľa zdroja energie a tak ďalej, to sú veci, ktoré ste hovorili, ale je naozaj globálnu dohodu. Rešnička je prerušená. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Áno, tú frustráciu chápem, ktorú zatiaľ pociťujete, pokiaľ ide o tento proces diskusí o klimatických zmenách a rokovaní o nejakom nejakej dohode, počnúť sa kiotským protokolom, potom rokovania v Kodani, vo Varšave a tak ďalej. Takže vždy sa vzbudili určité nádeje, to bolo živené vierou v to, že konečne s tými všetkými dôkladmi, dôkazmi, ktoré máme o tom, že kuchmeckým chmeckým naozaj dochádza, že konečne sa e, lídry až to konečne pochopia, až to začnú riešiť. Myslím si, že momentálne sme v takej situácii, kedy máme zvýšenie globálnej teploty iba o 0,8 stupňa Celzia, čo je zatiaľ e, tých uh, katastrofálnych uh, e, 2% sme sa nedotkli, ale už vidíme, že sa menia uh, vzorce počasia, toľko prírodných katastrof, ktoré spôsobuje samotné počasie. Situácia sa v mnohých krajinách naozaj dramaticky mení, e, teda e, to počasie sa vyvíja úplne inak. Vidíme to v Afrike, v Ázii a dokonca aj u nás v Európe. Takže ja osobne si myslím, že sa momentálne dostávame do situácie, kedy už tá kritická masa je daná, tie dôkazy už sú o tom, že naozaj dochádza k týmto negatívnym vývojovým trendom, že to súvisí eh, so klimatickými zmenami a so zmenami počasia a že s tým súvisia aj vysoké hospodárske náklady. Tiež vieme, aké sú tu opatrenia, máme technológie a možnosti e, klimatické zmeny pribrzdiť. Takže ja dúfam, že tie pozitívne vývojové trendy v Brazílii, v Číne, v USA, e, že sa pozitívne pretavia aj v tých rokovaniach. No a my sa budeme snažiť prevziať tú taktovku tak, aby sme sa z toho Paríža vrátili spokojní e, s ambicioznými globálnymi záväznými cieľmi, s globálnou záväznou dohodou. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Kofod, nech sa páči. Ďakujem pekne, tu som. Vážený dezignovaný podpredseda, myslím, že vaše odpovede boli naozaj vynikajúce, pokiaľ ide o zelenú energetickú úniu, ale v vašom opise pracovnej činnosti sa uvádza, že Európska únia by mala byť na špičke, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie, mala by byť číslom 1. Keď sa na to pozriete ako cieľ, keď sa pozriete na globálne investície do týchto technológií klesá v Taliansku, v Nemecku aj inde. E, investície do zelených technológií klesajú. Takže mňa by zaujímalo, ako to vy vnímate, aké konkrétne opatrenia chcete prijať, aby sa naozaj Európa dostala na tú špičku a bola tým číslom jedna v obnoviteľných zdrojoch energie? A ako sa môžeme prvostatnými krajinami sveta v tejto oblasti aké komponenty bude tá stratégia. No a potom rok 2030, keď uh, si porirovnáme uh, e, ciele s realitou 27% obnoviteľné zdroje energie, je to dostatočne ambiciozne? Naozaj chcem uh, vedieť, aký je váš osobný názor. Ďakujem. Thank you very much for, uh, thank you very much for, for... Ďakujem za otázku. Domnievam sa, že Európa je svetovým lídrom v obnoviteľných zdrojoch energií. Pozrime sa na fakt, že 44 nových inštalácií obnoviteľných e, energií, e, ktoré sa budujú na celom svete, sa realizuje v Európe. Pokiaľ ide o technológiu, nikto nespochybňuje, že sme svetovou špičkou a som veľmi rád, keď vidím, že teraz tá e, podnikateľská stránka obnoviteľných um, energií je stále atraktívnejšia, je tam už veľa uh, ľudí zamestnaných v tejto oblasti, veľa sa vyváža, sme úspešní v medzinárodnej súťaži, v hospodárskej súťaži. A takisto sa domnievam, že v priebehu ďalších 5 rokov budeme svedkami toho kritického zvratu situácie dosiahneme kritickú masu, situácia sa zvráti a náklady na výrobu energií z obnoviteľných zdrojov budú rýchlo klesať. To sa deje, začína sa to diať už teraz, pretože sa zlacňujú technológie, investujeme do sieti a odstraňujeme e, tzv. zúšené miesta. A toto sa deje aj na medzinárodnej úrovni a bude sa to diať naďalej. No a toto je odpoveď na otázku, prečo musíme byť ambiciozní v oblasti obnoviteľných zdrojov. Ten cieľ 27% podľa nás bude ešte prekročený, pretože technológie prinesú oveľa lepší výsledok ako 27% v roku 2030. Ďakujem. A teraz má slovo pán Werner Langen. Ďakujem, pán Ševčovič. Nezodpovedali ste otázku pani Köstinger, ako ste hlasovali pri rozhodnutí Almúniu o britských jadrových elektrárni. Hlasovali ste proti alebo za? Proti alebo za? A potom nejde tu iba o jadrovú energiu, ale aj o narušenie hospodárskej súťaže minimálne 35 miliard eur a to z toho, že 30 rokov sa uh, zaručovala cena 7 vyššia ako trhová cena. Okrem toho hovorí komisia, že biopalíva prvej generácie môžu byť podporované iba do roku 2020. Smernica ILUK je na stole. Čo urobíte, keď Francúzsko vznesie rovnaké nároky ako Veľká Británia? Potom celá vaša agenda obnoviteľných energií bude ohrozená a preto sa vás pýtam, ako chcete dosiahnuť konzistentnú energetickú politiku VÚ, e keď tu máme už takúto závažnú chybu, ktorá bola urobená po zvolení Junckera, nie predtým. Toto bolo veľmi silné vyjadrenie. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o e, prípad Hinkley ja som dopotrobná vysvetlil, že to nie je o tom, že by sme preferovali nejaký druh energie. Je to prípad štátnej pomoci. Ekonomicky to zanalýzovali hlavní ekonómovia DG pre hospodárskú súťaž a dokázalo sa jednoznačne, že hovoríme o zlyhaní trhu a preto štátna pomoc pre tento projekt bola schválená. Keď sa ma pýtate, či som hlasoval za alebo proti, hlasoval som za, pretože podľa mňa toto opatrenie je plne v súlade s pravidlami o štátnej pomoci. Keby sme nerešpektovali zmluvu v tejto oblasti, pravidlá pre štátnu pomoc, tak potom by komisia porušovala pravidlá Ehm, zmluvy a pravidlá o štátnej pomoci. Pokiaľ ide o biopaliva, navrhujeme, aby sa nepokračovalo po roku 2020 s týmito cieľmi pre biopaliva a to z toho dôvodu, že sme sklamaní prvou generáciou biopalív. Malo to celé nepredvídané následky, pretože sa vytláčala z polí produkcia potravín a krmovín, namiesto toho sa produkovali plodiny na výrobu palív. Okrem toho tieto palíva neznižovali produkciu CO2 tak, ako sa očakávalo. A preto náš návrh smernice ILUK a naša snaha spolupracovať medzi radou a parlamentom. Toto budú kľúčové snahy a budeme spoločne vytvárať druhú generáciu biopalív. Ďakujem veľmi pekne. Teraz má slovo Jolajnen. Pán Ševčovič, my sa nachádzame v tranzitnom období medzi starým energetickým systémom, kde boli neflexibilné veľké e, elektrárne a prechádzame na flexibilný nový systém s veľkou diverzitou obnoviteľných zdrojov a sú tu samozrejme napätia. V niektorých štátoch zistujeme, že prevádzkovateľia fosílnych elektrární e, by mali radi kapacitný trh, chceli by dotácie na prevádzku svojich elektrární. Ako zabránite tomu, aby sme mali 28 kapacitných trhov, kde sa budú navzájom predbiehať rôzne typy štátnej dotácií? A potom druhá otázka, energetická účinnosť. Som rád, že obhajujete smernicu o ekodizajne. Tam je veľmi veľa populizmu, ktorý je úplne neoprávnený. Existuje štúdia o tom, že tretina úspor energie eh, pochádza práve zo smernice o ekodizajne. A takisto eh, konzultanti navrhujú komisii 17 ďalších produktových skupín. Schválili by ste reguláciu ďalších produktov v tomto zmysle vy? Ďakujem. Ďakujem. Máte úplne pravdu, že sme teraz vo veľmi zložitom tranzitnom prechodnom období Máme tu príliv e, nových obnoviteľných zdrojov, ale sú tu problémy. I keď niektoré krajiny e, majú veľa slnka alebo vetra, produkujú veľa obnoviteľnej energie, ale to preťažuje naše siete, môže to spôsobiť veľké problémy v sieti. Nemecko napríklad e, týmto vytvára problémy Česku, Poľsku alebo Slovensku susedným štátom a preto musíme lepšie spolupracovať. Orgány TSO musia medzi sebou lepšie spolupracovať a potrebujeme inteligentné siete, ktoré by dokázali zvládnuť tie výkyvy eh, v objeme energie, ktorá sa nachádza v sieti. A toto je kľúčom eh, k ďalšej, lepšej integrácii sieti a takisto integrácii obnoviteľných Eh, energii do sieti. My potrebujeme také elektrárne, ktoré by vedeli kompenzovať tie výkyvy eh, v sieťach. Pokiaľ ide o ekodizajn, smernicu o, o ekodizajne, domnievam sa, že by sme mali pokračovať ale inteligentným spôsobom. Musíme naše návrhy podložiť technickými analýzami spoľahlivými a musíme konať v tých oblastiach, kde môžeme naozaj zabezpečiť pozitívny výsledok, jasnú pridanú hodnotu, e, tam, kde jednoducho má zmysel niečo robiť. A pokiaľ ide o posledný prvok k ekodizajnu, potrebujeme oveľa lepšie e, verejné konzultácie s občanmi, musíme ich lepšie informovať, prečo to robíme. Nejde iba o byrokraciu, Ide o to, aby sme šetrili energiu a znižovali faktúry občanom v Európe. A teraz posledná otázka. Pán e, Melo, nech sa páči. Eh, Ďakujem. Hovorí sa o tom, že energetická bezpečnosť je ohrozená, politická nestabilita, ohrozené sú niekedy dodávky plynu, teroristické útoky a tak ďalej. Európska komisia sama uznala, že výroba energie v Únii sa znižila asi o petinu v rokoch 2007 až 2012. Vieme, že veľké množstvo energie v EÚ sa pokrýva z externých dodávok, v roku 2012 to bol účet miliarda eur každý deň. Ja sa teda pýtam, akú máte stratégiu pre energetickú bezpečnosť, aké máte plány pre núdzové situácie, aké máte pripravené mechanizmy pre tieto situácie. Pokiaľ ide o plynové siete v Európe, vieme, že prepojenie Iberského poloostrova by mohlo znížiť e, závislosť na Rusku. Myslíte si, že toto je vhodná cesta? Thank you, uh, thank you very much. Ďakujem. Prvá otázka sa týka energetickej bezpečnosti. Ako som povedal, povzbudili ma nedávne záťažové testy, pretože je tu dôkaz, že sme sa poučili z nedávnej krízy a sme teraz oveľa silnejší ako pred piatimi rokmi. Ale napriek tomu musíme ešte stále našu situáciu zlepšovať. Musíme teda skúmať, aké sú národné núdzové plány, či sú navzájom kompatibilné a či ich môžeme ešte zlepšiť. Čo zlep- ako zlepšiť našu kapacitu na skladovanie plynu? Aj tu ešte máme čo zlepšovať. A potom ďalšia vec. jeden zásadný bod, um, reverzné toky, cezhraničné prepojenia a tieto predpoklady, ktoré by vytvorili prepojený energetický systém, ktorý by fungoval tak, že čokoľvek sa stane, vždy bude možnosť pomôcť tej krajine, ktorá má problém. Takže núdzové plány krajín musia existovať a musia zodpovedať vysokej európskej kvalite. Mala by to všetko kontrolovať Európska komisia. Pokiaľ ide o financovanie projektu spoločného záujmu, ktorý má odstrániť tzv. zúžené miesta v sieti, pôvodný návrh komisie e, nástroja Prepájame Európu bol veľmi ambiciózny. Teraz máme 6 miliard eur a to nestačí to s vami súhlasím, potreby energetickej infraštruktúry sú oveľa vyššie. Musíme teda využiť všetky možnosti a musíme nájsť financie aj v súkromnom sektore, aby sme pokryli tieto potreby. Ja viem, aké sú tie potreby najmä na Iberskom poloostrove, či už ide o elektrínu alebo o prepojenia plynových sietí. Ďakujem. A po poslednom rečníkovi a po poslednej odpovedi by som sa chcel poďakovať všetkým kolegom a kolegyňam za otázky dnešného večera. Chcem sa samozrejme poďakovať aj nášmu dezignovanému podpredsedovi Európskej komisie za odpovede a za vypočutia. Teraz poprosím dezignovaného podpredsedu komisie, aby predniesol záverečnú pripomienku maximálne 5 minút samozrejme iba a potom uzavrieme toto vypočutie. Much, fully... Ďakujem, pán predseda. Uvedomujem si, že už je neskoro, ale chcem sa poďakovať všetkým za otázky, pretože si myslím, že toto bolo jasné potvrdenie toho, že e, sa tu nachádza veľa expertov v oboch výboroch či už vo výbore pre životné prostredie, verejné zdravie, alebo vo výbore pre priemysel, výskum a energetiku. Nejde iba o to, že ste experti, ale zároveň ste veľmi oddaní týmto témam a ide vám aj o blaho európskych občanov. To sa ukázalo v tejto diskusii, ale dokazuje to aj práca oboch výborov v predchádzajúcom legislatívnom období, ale aj v tomto období. Viem, že vy v tejto oblasti pracujete už dlhé roky a že ste poskytovali svoju odbornosť európskemu projektu a táto podpora bude aj pre nás dôležitá v ďalších piatich rokoch. Dnes sme veľa hovorili o budúcnosti a e, ja v týchto posledných pár minútach e, sa chcem podeliť o, o môj pohľad, a čo si myslím o tom, ako európsky občania posudzujú Európsky parlament alebo komisiu a ako nás budú posudzovať o 5 rokov. Občania si budú klásť následovné otázky. Podarilo sa komisii a parlamentu zvládnuť e, klimatické zmeny? E, máme prístupnú, dostupnú a čistú energiu? Zvyšuje sa solidarita a dôvera v oblasti energetiky? máme hospodársky rast, vytvárajú sa nové pracovné miesta. Pripravili sme Európu na globalizovanú hospodárskú súťaž, ktorá je často dravá. A ďalšie kritérium, veľmi dôležité, riešime problémy našim európskym spôsobom, teda ekologicky, udržateľne a e, za dodržiavania vysokých sociálnych štandardov na tieto otázky nebude existovať žiadna jednoduchá odpoveď. Naša porota bude veľmi prísna, pretože každý občan bude sudcom, bude posudzovať to, ako sme my naplnili tieto ambiciozne ciele. Ako sme už povedali dnes, počas vypočutia tie výzvy sú obrovské, ale takisto verím, že Európa má na to, aby urobila tie potrebné zmeny a myslím si, že s vašou pomocou všetci spoločne môžeme naozaj niečo dosiahnuť. Môžeme dosiahnuť pokrok a rozdiel. S mnohými z vás som pracoval už aj počas môjho súčasného legislatívneho mandátu. Viete veľmi dobre, že som bol zodpovedný za vzťahy komisie s Európskym parlamentom. Pracoval som väčšinou s výborom pre ústavné záležitosti alebo s výborom Júri s pánom predsedom sme spolupracovali e, na rade predsedov výborov a predtým takisto aj v jeho funkcii predsedu Európskeho parlamentu. Ja verím pevne v úzku spoluprácu našich dvoch inštitúcií. Ja som veľkým podporcom štrukturálneho dialógu. Chcem úzke pracovné vzťahy medzi komisárom a výborom pri plánovaní a takisto realizácii práci a potom aj pri dodatočnom hodnotení. Ak dostanem vaše schválenie, urobím všetko, čo bude v mojich silách, budem pokračovať v tejto tradícii a budem spolupracovať s oboma výbormi čo najlepšie, najefektívnejšie a ochotne sem prídem, kedykoľvek sa budete domnievať, že je potrebné niečo prediskutovať. Ja budem veľmi rád s vami diskutovať na oficiálnej, ale aj osobnej úrovni, pretože si myslím, že iba spoločne urobíme nejaký pokrok a začneme naplňať tieto ambiciozne ciele na ďalších 5 rokov. Ďakujem veľmi pekne za otázky. Ďakujem za veľmi dobrú atmosféru na tomto vypočutí. Oceňujem to, ak ma podporíte. Veľmi rád budem s vami spolupracovať aj v budúcnosti. Uh, thank you very much. Ďakujem. pán komisár, pán dezignovaný podpredseda komisie za vaše odpovede a, a takisto aj za týchto 5 dní, uh, ktoré máte za vami, keď ste pripravovali tento hearing. Eh, ďakujem aj všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili tohto vypočutia za ich trpezlivosť a ta- ďakujem vám že, eh, za to, že vás veľmi zaujíma eh, táto téma energetickej únie. Videl som to, keď som mal možnosť sa zúčastniť toto hearingu. A e, čo sa týka koordinátorov ITRE, tak o pol desiatej máme hodnotiaci cez stretnutie. Ešte predtým, než budeme mať spoločné stretnutie s výborom Envy, ďakujem aj Giannimu Lavia, koordinátorovi nášho stretnutia. Ďakujem. Um, Eh, koordinátori z Envy budeme začínať skôr, stretneme sa o 9. a potom eh, budeme eh, diskutovať s koordinátormi z výboru ITRE pre konečné hodnotenie. Je možno neskoro na dobrú večeru, ale aj tak vám prajem dobrú chuť. Uvidíme sa neskôr.